Okay, friends, uh, we won't be that many today, uh, so let's try to be efficient. Kolegovia kolegyne, nie je nás až toľko, takže buďme uh, pracovití, aby sme prešli cez náš program, tak ako to máme naplánované. Program môžeme prijať s nasledovnými úpravami. Dva body, bod 7 a bod 8. Prvý vlastne na žiadosť pokiaľ ide o aplikáciu EGF a potom pokiaľ ide o CETU, tak tieto sa vlastne bude hlasovať o nich až 8. decembra. Nebudeme dnes hlasovať, teda to je všetko. Tlmočenie máme vo všetkých jazykoch, iba estončina nie je, je tu trocha podpory pre estončinu, tí, ktorí budú potrebovať, ale nie je to na 100% potom chorvátština a gelština, irština, ktoré nie sú možné. Takže teraz sa dostávame k bodu číslo 3 nášho programu. Ide aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. na to, aby sme dnešnú diskusiu mali vôbec prístupnú aj pre ľudí s, ne, s nevýhodneniami. Bude tu vlastne aj prepis hovoreného slova na obrazovku a dostane slovo spravodajca. Chcela by som iba povedať, že employment bude mať exkluzívnu kompetenciu na niektoré z tých článkov a viaceré z tých úvodných ustanovení, ale väčšina z tých uznesení, ustanovení bude po, pokrytá spoločnou kompetenciou IMCO a EMPL. A zvyšná časť prílohy 1 bude prerokovaná v rámci spoločného sesadnutia mm, alebo kapacity výboru transport a IMKO. Teraz dostane slovo pán Adam Koša, ktorý nám povie, prečo táto smernica môže zlepšiť fungovanie vnútorného jednotného trhu tým, že sa odstrania bariéry, ktoré sú vytvorené divergentnou národnou legislatívou prostredníctvom harmo znižovaných požiadaviek pre prístupnosť, pokiaľ ide o zoznam služieb a produktov. Takže nech sa páči, pán Koša, máte slovo. Ďakujem pekne. Istotne ste si prečítali ten dlhý zoznam návrhu tejto smernice. Tu je vlastne celkom jasné vidieť, že do akej miery ide o technickú otázku, Náš výbor mal ťažkú úlohu v tomto ohľade a preto sa budem snažiť eh, zrezumovať dôležité body. Mali sme viaceré konzultácie v minulosti, vypočuli sme si expertov a vlastne sme sa venovali tejto otázke už opakovane. Takže čo chcem zdôrazniť? Zdôrazniť chcem následovne. Ide tu o návrh legislatívneho charakteru, ktorý má viac než 5 rokov a boli tu viacerí kolegovia na úrovni Európskej komisie, ktorí sa venujú tejto otázke, a to už dlhodobo. Ide tu o otázku, ktorá sa týka dohovoru Spojených národov, ktorý vlastne Európska únia ratifikovala. A vidíme, že tu ide o otázky, ktoré sa týkajú legislatívneho aspektu, ktoré sú upravené e, patričnými predpismi a to znamená, môžeme tu vidieť určité protichodné tendencie v rámci týchto úprav a preto našou úlohou je eliminovať tieto protichodné smerovania v rámci zharmonizácie tejto témy. Ako som už povedal, ide tu predovšetkým o tému technického charakteru. Ak som správne počítal, tak sme vlastne dostali zhruba 230 pozmeňujúcich návrhov. A táto technická téma sa dá vyriešiť iba jedným spôsobom, a to na báze kooperatívy a konštruktívneho prístupu, takto musíme sa pokúsiť zlepšiť ten text až ku konsenzu. Chcel by som zdôrazniť, že ja som pripravený stiahnuť pozmeňujúce návrhu, ak sa dostaneme k takému bodu, že sa dohodneme s inými spravodajcami na to, aby sme mohli dosiahnuť čo možno najlepšie výsledky. A druhý problém, ktorý tu vidím, je to, že si uvedomujeme, že tu máme legislatívny postup, vrátanie v trialógu, Rečník pokazuje na problém a pýta sa, že či tu je nejaký problém, pokiaľ ide o tlmočenie. Dobre, takže ešte raz začnem od znova, hovorí rečník, pokiaľ teda ide o trialog, tak až po roku 2019 môžeme očakávať, že vstúpi do platnosti tento text a nemôžeme teraz dopredu vedieť, aké vlastne budú technické zmeny a úpravy dovtedy. A preto musíme prijať takú úpravu, ktorá bude flexibilná a ktorá bude korešpondovať tým inováciám, ktoré sa môžu do tej doby objaviť. A tretí problém, ktorý chcem zdôrazniť, to je vzťah tohto textu s balíčkom služieb audiovizuálnych médií, kde takisto máme legislatívnu prácu, ktorá momentálne prebieha. To znamená, ide o dve oblasti, ktoré sú prepojené a predsa len naše práce v týchto otázkach nie sú v dostatočnej miere koordinované. Snažíme sa venovať pozornosť na obe sféry, snažíme sa nájsť riešenia prostredníctvom napríklad patričné interskupiny, ktorá sa venuje tejto otázke, to znamená, chceme sa koordinovať, pokiaľ ide o tieto otázky, ktoré sú takto úzko prepojené. A teraz by som sa chcel dostať k otázkam, ktoré sú špecifického charakteru. Pokiaľ ide o značku CO, chcel by som zdôrazniť, že ide o otázku, aby sme jednoducho nezabránili rozvoju inovatívnych projektov, ale zároveň, aby sme urobili všetko preto, aby čo možno najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú určitý handicap, mali prístup takýmto službám a tovarom. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili inováciu v tomto duchu. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli exkluzii, vyčlenovaniu niektorých ľudí našej spoločnosti, ak by sme prijali úpravu, ktorá bude príliš reštriktívna, myslím, že to by mohlo mať dopad aj na otázku inovácie, ktorú som spomínal. A myslím si, že riešenie, ktoré by bolo príliš reštriktívne, by mohlo ohroziť inováciu. Preto potrebujeme odlišovať tieto dve otázky jednu od druhej, to znamená inováciu a prístupnosť pre osoby, ktoré majú určitý handicap. Je veľmi dôležité, aby každý výrobok bol prístupný všetkým skupinám v rámci spoločnosti a preto je veľmi dôležité, aby sme sa venovali tejto otázke čo možno najpozornejšie a našli konkrétnu odpoveď na túto otázku. Mám určité problémy, pokiaľ ide o koncept, ktorý sa v texte naznačil. Ja som sám predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o túto definíciu. Musíme rozlišovať medzi priemyselným využívaním a využívaním, ktoré vlastne nie sú priemyselného charakteru, pretože tá zodpovednosť je odlišná. V prvom prípade ide o zodpovednosť na strane výrobcu a v druhom prípade ide o zodpovednosť na strane prevádzkovateľov, operátorov. A preto musíme dať, rozlišovať medzi týmito dvomi typmi zodpovednosti. Myslím si, že musíme zadefinovať funkčnú výkonnosť, to, čo chceme predpisovať výrobcom, to sú domény, v rámci ktorých treba tieto produkty sprístupniť, ale nemusíme predpisovať, akým spôsobom oni musia tieto výrobky sprístupniť, pretože pozmeňujúce návrhy, ktoré sme dnes predložili, v podstate o dva roky už môžu byť zastaralé vďaka tomu, že tu budú nové technologické možnosti. Preto je veľmi dôležité, aby sme našli riešenie, ktoré sa týka preskúmania služieb a výrobkov, na to, aby sme zabezpečili kapacitu, ktorá bude adekvátna pre nové výrobky a ja som pripravený v tejto otázke, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, pripravený spolupracovať. Je veľmi dôležité, aby tie pravidlá, ktoré sa týkajú služieb a výrobkov, boli adekvátnej úrovne, aby to nebola príliš veľká záťaž pre producentov. Preto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili inklúziu osôb, ktorých sa to týka v rámci tejto legislatívnej práce prípravnej. A posledná poznámka z mojej strany je veľmi dôležité, aby každý výrobok bol sprístupnený všetkým spoločenským skupinám. Ide tu tak o výrobky, ako aj o služby, ktoré existujú teraz, alebo tie, ktoré sa momentálne teraz iba vyvíjajú. Je veľmi dôležité, aby výrobcovia mohli dať jasný popis, pokiaľ ide o služby a výrobky, na to, aby tieto skupiny vedeli, pokiaľ ide o kapacitu sprístupnenia týchto nových výrobkov. Je mi ľúto, že takéto komplikované termíny používam. Pokiaľ ide napríklad o lieky pre osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, napríklad tí, ktorí nevedia, nevidia, tak je veľmi dôležité, aby tieto osoby takisto mali prístup k informáciám, pokiaľ ide napríklad o konkrétne lieky. A zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby tieto informácie boli sprístupnené pre všetky, pre všetkých, tých, ktorí budú tieto výrobky alebo služby používať. Tento text má 100 strán. Ja sám som poslal viaceré pozmeňujúce návrhy a mám ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli predložené, ktoré by som chcel prerokovať s tieňami spravodajcami na to, aby sme sa dohodli, na to, aby sme našli riešenia, ktoré by boli spoločné. Sú tu ešte otázky, ktoré nie sú doriešené ja nie som samozrejme žiadny čarodejník, potrebujeme spoločne pracovať na týchto témach a s pani, tak ako na to pokázala pani predsednička, sú dotknuté aj ďalšie výbory touto tému, to znamená, ide o veľmi komplexný legislatívny proces a ja som pripravený na túto spoločnú prácu v budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Kosa. Ďakujeme pekne, pán Koša za SND, tieňový spravodajca je pani Ilia Blinkevičiute, ktorá tu nie je, ale ona požiadala mňa, aby som prečítala text, eh, kde sú jej prvé reakcie a samozrejme ospravedlňuje sa za to, že tu nemôže byť a že eh, nebude môcť eh, byť pri tej prezentácii tohto textu. Avšak ona sa chce poďakovať spravodajcovi, pánovi Adamovi Košovi, za veľmi detailné stanovisko k tejto navrhovanej smernici Avšak vzhľadom na to stanovisko, ktoré je disponibilné iba od minulého týždňa a obsahuje viac než 200 pozmeňujúcich návrhov, nie je v stave poskytnúť detailnú reakciu na spravodajcové návrhy v súčasnej chvíli, v súčasnom momente a pani Blinkevičiute vo všeobecnosti zastáva názor, že komisia, komisijný návrh je uvítania hodný a že sa nám čakalo dosť dlho a že má potenciál a kapacitu byť silným legislatívnym predpisom, ktorý pozmení životy miliónov ľudí, ktorí majú určité zdravotné znevýhodnenie pozitívne. Týka sa to aj starých ľudí a ďalších využívateľov a v Európe, ktorí takýmto spôsobom dostanú prístup k tovarom a službám na rovnakej rovine, ako, tomu, ako to majú aj ostatní. Áno, musíme si uvedomiť, že prístupnosť ako taká, že tento predpis o prístupnosti bude na prospech nielen tých, ktorí majú zdravotné znevýhodnenia, ale aj širšej skupine starších ľudí, ktorí takýmto spôsobom ktorý vlastne v najbližšej budúcnosti ich bude ešte viac. Jedna všeobecná poznámka, pokiaľ ide o záber tejto navrhovanej smernice, je to, že musíme robiť všetko preto, keď budeme pracovať na navrhovanej smernici, aby ten záber bol v dostatočnej miere rozšírený na to, aby pokryl e, všetky oblasti, kde dochádza k trhavej fragmentácii alebo kde takáto fragmentácia je možná. Musíme urobiť všetko preto, aby tie zabudované otázky týkajúce sa životného prostredia, aby to bolo rovnako zapracované, pretože inak e, bude obmedzený, obmedzený ten návrh, tak ako navrhuje komisia, a to by mohlo viesť k takej situácii, kde niektoré časti služieb budú disponibilné a iné zasa nie a týmto spôsobom vlastne tá služba ako taká sa stane neprístupná. Na záver, pani Blinkčevičujte súhlasí s tým argumentom Európskeho fóra pre, pre handicap, a pretože handicap nie je takou bariérou, ako častokrát to obchodné spoločnosti tvrdia. Ide tu o spôsob, ako sa môžeme zbaviť bariér a vytvoriť podmienky na to, aby aj ďalšie základné práva mohli byť uplatňované, ako napríklad nárok na prácu, vzdelávanie, verejné služby, voľný pohyb a tak ďalej. A preto vlastne prístupnosť má pozitívny vplyv pre všetkých Európanov, vrátane inovatívnych podnikov, ktoré hľadia do budúcnosti, ktoré majú záväzky aj v oblasti sociálnej zodpovednosti. Preto pani Blinkievičiute sa teší na prácu na tomto dôležitom návrhu a v spoluprácu s, so spravodajcom a ďalšími ťami spravodajcami. Takže to je pripomienka zo strany tieňového spravodajcu William Blikčevičiute a to znamená, že teraz dáme slovo ďalšiemu tieňovému spravodajcovi pani Helge Stevensovi. Nech sa páči, máte slovo, pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne kolegovi a kolegyne. Chcela by som sa poďakovať môjmu kolegovi pánovi Košovi za tú obrovskú prácu, ktorú v tejto oblasti vykonal na príprave tejto správy. Pokiaľ ide o tento predkladaný návrh, ide tu jeden z najdôležitejších implementačných nástrojov, pokiaľ ide o implementáciu toho, čo ratifikovala Európska únia na úrovni OSN, pokiaľ ide o dohovor pre postihnutých. Je tu dôležitý nástroj, pokiaľ ide o sprístupnenie služieb a výrobkov pre tých ľudí, ktorí majú handicapy. Ja, ja akceptujem to, ako k tomu pristupuje pán Koša, kde sa sústredí na to, že kto vlastne bude mať z toho profit. A ide tu nielen o ľudí, ktorí majú určité znevýhodnenia, ale ide o všetkých európskych občanov, pretože vlastne nazýva sa to aj zákon o bezbariérovosti a nejde tu o zákon pre postihnutých alebo zákon pre sprístupnenie tovarov pre ľudí, ktorí majú handicap. To znamená, ide tu o zmenu tej optiky, pretože vlastne tento zákon neslúži iba ľuďom, ktorí majú postihnutie. Ide tu predovšetkým aj starých ľudí, seniorov, ktorých treba vyslovene spomenúť. Táto skupina posledných rokov v podstate čo do počtu stále narastala a bude to, táto tendencia pokračovať aj ďalej. Preto sa teším aj z toho, že sa tu poukazuje na všeobecný dizajn, universal design, ide o koncept, ktorý práve pokiaľ ide o podniky, ktoré sa aktivizujú v oblasti technológií a využívajú tento prístup už celé roky. A je veľmi dôležité, aby výrobky nemali určitú bariéru, pokiaľ ide dostupnosť pre spotrebiteľov. Vo všeobecnosti som za to, aby sme pristupovali k tejto problematike tak, aby tu bol priestor pre inováciu a zároveň, aby sme zabezpečili bezbariérovosť v plnej miere. Preto zastávam názor, že tento zmiešaný prístup je pravdepodobne tou najlepšou metódou, zároveň však treba zhodnotiť aj to, aké normy tu platia, napríklad pokiaľ ide o smernicu, pokiaľ ide o prístup k internetu. Cieľom je bezbariérovosť a tento cieľ sa musí dosiahnuť, ale zároveň treba povedať, že my poslanci nie sme tí, ktorí povedia, že ako sa to bude diať. Tento zákon um, vstúpi do platnosti až o pár rokov a my nevieme, ako rýchlo sa medzi tým tá technológia rozvinie a preto musíme dávať pozor, keď tu hovoríme o nejakých normách alebo štandardoch, ktoré chceme ukotviť, ktoré môžu byť čoskoro už zastarané. To by mohlo viesť k tomu, že ľudia s handicapom by mohli mať v podstate by boli donútení pracovať so zastaranými výrobkami a tomuto sa chceme vyhnúť, pretože aj ľudia so zdravotným postihnutím chcú využívať tie najnovšie výdobytky techniky. Ja som presvedčená o tom, že inovácia a bezbariérovosť idú ruka v ruke, pretože jedno nevyčlenuje druhé a pokiaľ ide o to rozhodnutie, ktoré ešte dnes sme neprijali, chcem povedať, že sa teším na spoluprácu s pravodajcom, že budem mať konštruktívnu spoluprácu, z ktorej budú mať prospech všetci, aj tí, ktorí majú zdravotné postihnutie. Teším sa na ďalšie stretnutia s organizáciami, ktoré zastupujú ľudia s ľudí s postihnutím a teším sa na to, že čo z toho budeme nakoniec mať. Ďakujem pekne a ďalším teniem spravodajcom je Marian Harkin, ktorá sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť a ona zašle svoje pripomienky priamo pánovi Košovi, spravodajcovi, pretože nemala nikoho, kto by ju bol na dnes nahradil. To znamená, že týmto sa dostávame k pani Kuneve, ktorá je ďalšou tieňovou spravodajkyňou, ktorá reprezentuje GUE a NGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, vážená pani predsednička, kolegovi a kolegyne. Chcela by som sa poďakovať pánovi Košovi. Chcem mu zablahoželať k jeho prezentácii. Počuli sme, teda máme viaceré myšlienky, ktoré sú spoločné, pokiaľ ide o to, čo predložil aj on, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré boli predložené. Všetci sa snažíme urobiť všetko preto, aby ľudia s postihnutím, aby, im bolo, aby sa im pomohlo, pokiaľ ide o prístup k výrobkom, aby tie ich ťažkosti zdravotné neboli ešte umocnené ďalšími bariérami. Nehovorím iba o ľuďoch, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, ale hovorím to o starších ľuďoch, senioroch, a o ďalších, ktorí zažívajú ťažkosti v prístupe k tovarom. Takisto sa približujeme k tým myšlienkám tých technických špecifikácií, ktoré sme tu počuli, aby sme urobili všetko preto, aby výrobky a služby boli vo všeobecnosti prístupné. Je to veľmi dôležitý dokument pre výbor EMPL a je veľmi dôležité, aby sa venoval otázky dodržiavania základných práv aj pre ľudí s postihnutím a umožnil teda ľuďom, aby tu mohla byť podporovaná spolupráca. Dúfame, že táto správa a stanoviska, ktoré predložíme, prispie k tomu, že predložíme niečo veľmi kľúčové a dôležité, pretože sprístupnenie výrobkov a služieb pre ľudí s postihnutím, myslím si, že to pomôže aj pri vytváraní pracovných príležitostí, Myslím, že to pomôže výrobcom a kreatívnym ľuďom, ktorí vytvárajú hodnoty, kde sa stanovujú napríklad konkrétne špecifikácie pre dané produkty, že sa to aj na tejto úrovni zohľadní a že to pomôže aj firmám a tým, ktorí vlastne takéto produkty sprístupňujú. Predložili sme viaceré pozmeňujúce návrhy v tomto duchu a ja som presvedčená, že náš spravodajca ich podporí. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne. Nemyslím si, že tu je niekto za zelených. Je tu niekto za zelených, takže prejdeme za EFDD. Pani Agie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela by som na začiatok poďakovať eh, kolegovi Košovi za túto prvotnú výmenu názorov, ktorú považujem za veľmi dôležitú na to, aby sme vytvorili základ pre ďalšie rokovania, aby sme spolupracovali vo všeobecnom záujme, čo je naozaj najdôležitejšie než čokoľvek iné. Táto nová smernica by mala e, si za cieľ dať harmonizáciu rôznych e, národných legislatív tak aby sa pomohlo členským štátom pri realizácii e, cieľov a záväzkov na národnej úrovni, ktoré vychádzajú, vyplývajú z ratifikácie dohovoru OSN o právach e, ľudí s postihnutím, pokiaľ ide o prístupnosť produktov a služieb. Eh, tie, ktoré sa majú sprístupniť, eh, sú v rôznych povách, eh, ide o informačné systémy, automatické služby, doprava pasažierov, železničná doprava a podobne. Takže táto smernica má naozaj veľmi široké pole pôsobnosti. Myslím, že je dôležité, aby sme e, jasne rozlišovali e, medzi tomto e, návrhom stanoviska výboru IMCO a prácou, ktorú odviedla kolegyňa Stevens v svojej správe o dohovore ľudí s postihnutím, práve preto, že takto odborné technické stanovisko si vyžaduje naozaj e, veľmi odborný prístup a mm, má ísť, e, vlastne má zastávať e, záujmy ľudí s postihnutím, ale aj celú veľmi širokú kategóriu ľudí, do ktorej patria aj seniory. Treba si uvedomiť, že Európa starne Podiel tohto obyvateľstva sa zvyšuje. E, nechcem e, kritizovať, e, chcem, aby sme spolu hľadali tie najvhodnejšie riešenia, vychádzať z článku 3, odsek 10. Pozrime sa na jeho znenie. Hovorí sa tam, že členské štáty musia zabezpečiť, aby sa zrealizovala bezbariérovosť čo to znamená? Smernica by chcela výrobky a služby urobiť prístupnými, na druhej strane opatrenia, ktoré sa majú prijať, e, nemajú byť záväzné, nie sú záväzné, preto aby ľudia s postihnutím e, napríklad e, museli mať prístup do určitých budov. Keď si pomyslím na moju krajinu, situácia, ktorú vidím, napríklad v oblasti architektonických bariér, tam je situácia naozaj dramatická. Takže takáto nezáväznosť e, je e, veľmi komplikovaná. A pýtam sa aj, e, aký je názor kolegu Koušu, pokiaľ ide o toto ustanovenie a či by nebolo užitočné E, nejakým spôsobom tu zabezpečiť určitú záväznosť. Pre nás možnosť zabezpečiť e, to, aby bolo bezbariérovo prístupné toto miesto, kde e, budú potom k dispozícii tieto tovary a služby. To je veľmi dôležité, inak tu budeme mať služby, ktoré sú prístupné, ale na miestach, ktoré sú neprístupné. A mm, myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma. Včera e, občania v Taliansku sa mali vyjadriť e, k e, reforme ústavy. Veľmi často princípy, ktoré sú ukotvené v ústavách ktoré by mali chrániť všetkých občanov, sa nejakým spôsobom vzdialia alebo je e, potom zabranená ich e, univerzálna prístupnosť, napríklad aj právo môcť voliť. Veľmi často volebné miestnosti nie sú e, ľahko prístupné. Dnes v Taliansku je veľmi veľa škôl, ktoré nie sú e, prístupné, nie sú bezbariérové a pritom sa hlasuje v školách, takže všetko so všetkým súvisí. A e, hlasovanie k správe kolegyne Stevens je veľmi e, e, dôležité. Uznávame tam naozaj univerzálnosť, univerzálnu potrebu bezbariérovosti a prístupnosti. Ale myslím, že je dôležité, aby Takéto ustanovenia sa pretavili aj do legislatívnej e, oblasti. Momentálne sa diskutuje o, te, o týchto témach na IMCO a e, budeme poznať aj stanovisko výboru zamestnanosť. To bude tiež veľmi e, dôležité. Ďakujem kolegovi Košovi a ostatným kolegom, tieňmi e, spravodajcom a verím, že spolu odvedieme dobrú prácu. Ďakujem. Thank you. Uh, next is Joël Melin. Ďakujem. Nasleduje Joël Melin a uh, zastupí uh, ju pravdepodobne kolega Machta. Máte slovo. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem zablahoželať za prácu a zaangažovanosť pána Košu a pani Stevensovej, pokiaľ ide o túto tému týkajúcu sa ľudí s handicapom. Návrh smernice zo strany komisie chce prispieť k zlepšeniu dobrého fungovania jednotného vnútorného trhu a eliminovať problémy a prekážky, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru a služieb na to, aby sa zlepšila inklúzia a autonomizácia všetkých v rámci spoločnosti. Avšak, pokiaľ ide o harmonizáciu cien, sú tu určité otázky týkajúce sa financovania podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o členských štátov a ide tu takisto aj otázku jednotného vnútorného trhu. Bohužiaľ máme pocit, že otázka znevýhodnenia handicapu je využívaná v prospech jednotného vnútorného trhu, pretože handicap je určitým závdavkom na to, aby sa lepšie akceptovala harmonizácia legislatívy, aby sa unifikovali a zjednotili aj trhy. A v tomto texte, pokiaľ ide o fyzickú prístupnenosť a prístupnosť, môžu e, viesť k určitej zmetočnosti a zároveň Ratifikácia dohovoru na OSN, pokiaľ ide o práva pre handicapované osoby zo strany Európskej únie, toto už predstavuje snahu uvaliť jednotný vnútorný trh, stanoviť jednotný vnútorný trh, aby sa vytvorila európska únia federalistického charakteru. Mám konkrétny príklad. Ja sa teším, že pani Morán Šartie, ktorá je investorka, ktorá ma môže si vypočuť, pokiaľ ide o prístupnosť tovaru pre ľudí z postihne, ja sa týkam už 3. Mne sa to týka už 3. od tejto témy už 3. augusta roku 2007, pretože za mňa zautočili, prišiel som vlastne o jedno oko, budú ma operovať počas sviatkov vianočných, na to, aby sa v podstate napravila aspoň tá estetická otázka. Avšak je tak, že ako európsky poslanec som žiadal uplatniť si prístupnosť e, handicapovaných osôb, to znamená článok 30 MAS, na to, aby som mohol sa dostal do Štrasburgu a do Bruselu, pretože ja jednoducho mám fyzickú nemožnosť šoferovať vozidlo, aby som išiel vlastne na letisko a predstavte si, že čo sa udialo. Na prvú otázku um, som dostal zamietnutie, uh, pretože tu nie je otázka tá, že by som bol úplne slepý, ale tak som požiadal druhýkrát a požiadal som o to prostredníctvom Píra, predsedov, a ešte bude dlho trvať, pokiaľ budeme môcť hovoriť o Európe, kde budeme mať práva pre pre všetkých, aj tých, ktorí majú postihnutie, pokým jednoducho vidíme, že to nefunguje ani na úrovni poslancov. Ďakujem. Pani Mohan Šachtie by potom mohla zareagovať k tomu, čo povedal eh, kolega Martin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som pochváliť prácu nášho kolegu, pána Košu a jeho príspevok, aj príspevok aj pani Stevensovej. Ja pripisujem veľký význam a dôležitosť tejto ich zaangažovanosti. Ma to veľmi zaujíma a vždy veľmi pozorne sledujem vývin vlastne uplatňovania predpisov, pokiaľ ide o prístup postihnutých k, k všetkým službám a tovarom v rámci členských štátov. A práve ma oslovili, teda to, pokiaľ ide tento konkrétny prípad. A chcela by som povedať, že ako kvestorka a v rámci teda kvestorstva rečník, ktorý sa práve na mňa obrátil, istotne nevie, že nedávno som oslovila všetkých kolegov postihnutých v rámci nášho kolegia poslancov na to, aby sme sa pozerali na to, že v akej oblasti môžeme zlepšiť uvedomenie si týchto handicapov našich poslancov, našich poslankyň a vlastne v rámci tohto vypočutia sme sa pozerali na všetky možné zlepšenia, ktoré sa spomenuli. Istotne o tom oni môžu sa k tomu vyjadriť. A pokiaľ je tento konkrétny prípad, Kvestorstvo, kvestori samozrejme sa venovali tejto téme a reakcia sa týka predovšetkým stálych handicapov, pretože reakcia vlastne odlišná, pokiaľ ide o stálych handicapov, zdravotné postihnutie, pokiaľ ide o prechodné postihnutie. A tak ako sa vyjadril rečník, môže sa samozrejme na mňa obrátiť osobne, jeho zdravotné znevýhodnenie momentálne ostane teda stálym a preto bude musieť ešte raz sa obrátiť na kolegium kvestorov, pretože prezident, predseda, neviem, či ide o predsedov skupín alebo predsedov výborov, ale to rozhodnutie vlastne bude na novo zvážené a Chcem, aby teda náš kolega dodržiaval naše štandardné pravidlá. Ďakujem pekne. Mr. Von Tulis, uh, the floor. is... Pán Von Tulis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať uh, kolegom Košovi a pani Steven za ich uh, prácu, ktorú odviedli. Ako môžeme hovoriť o prístupnosti k tovarom službám v Európe ktorá nesplňa 85 e, detí e, s špeciálnymi potrebami e, vrátane teda mojej cery Downovým syndromom nemajú prístup ku škole, k školskej dochádzke. preušil sa sa totiž ich doprava do e, školy, ktorá nefungovala už niekoľko mesiacov. Rodičia sa snažia to e, teraz nejako zastúpiť, ale je to veľmi ťažké, pretože majú svoje pracovné povinnosti. Je tu snaha umožniť deťom e, hodnú prípravu na neskôr zaradenie sa do trhu, na trh práce, ale pritom sa nedá ani len zabezpečiť ich e, e, školská dochádzka. Grécka e, vláda informovala, že sa dopracovala k plusovému výsledku, ale bolo by dobre, keby urobili niečo aj v, takejto, v tom zmysle, aby sa takáto situácia nediala pretože e, najrychlejšie sa obeťami stanú e, ľudia s postihnutím. Tí sú naozaj v najdôležitejšej situácii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Koša. Chceli by ste sa vyjadriť, e, aby sa uzavrel tento bod programu. Elnök asszony, köszönöm szépen a kollégáknak az érdekes vitát. Ďakujem, Ďakujem veľmi. Chcem poďakovať eh, kolegom za túto zaujímavú diskusiu. Opakujem, že je naozaj veľmi eh, komplexnú eh, odbornú tému. Je veľmi ťažké zahobiť sa do tej témy a ja som potreboval veľa času, aby som pochopil, ako presne má, majú vlastne jednotlivé riešenia vyzerať budem sa snažiť vyjadriť e, ku e, všetkým bodom, ktoré zazneli v diskusii. To prvé vyjadrenie bolo skôr takým názorom, alebo teda je o skutočnosť, že môj text nezahrňa všetky požiadavky týkajúce sa rozsahu pôsobnosti alebo e, budov, účinných prvkov. Nie náhodou som e, povedal, že niektoré body sú ešte stále otvorené, pretože ich chcem najprv prediskutovať s teňovými spravodajcami a prezentovať e, e, spoločný text. Musím to prediskutovať s ostatnými, pretože naozaj ide o tému, ktorá by e, nemala predstavovať iba víziu nejakého správodajcu, ktorý žiada o podporu kolegov. Hovoríme tu o každodennom e, živote, o našom každodennom živote, ktorý by o 5 rokov sa mohol zjednodušiť vďaka e, lepšej prístupnosti produktov a služieb. Ide teda určite o spoločnú prácu, ktorá je potrebná No pokiaľ ide o práce, ktoré sa majú odviesť na e, budovách, tam treba naozaj opatrne postupovať, aby sme nevstúpili do oblasti e, pôsobnosti členských štátov. A nezabúdajme na to, že e, náš výbor, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, zdôrazňuje e, možnosť používania e, štruktúrálnych e, fondov a teda prepojenie od otázky sprístupňovania budov Dôležitá je otázka budov, ktoré ešte neexistujú. Tam e, je veľmi dôležité e, zabezpečiť ich prístupnosť. No a potom, pokiaľ ide o e, starších ľudí, len jeden komentár na túto tému. Samozrejme, som toho názoru súhlasím, že v spoločnosti, ktorá stárne, bude čoraz viac ľudí, ktorých sa táto smernica bude týkať. Ale fakt, že ste starší, nepredstavuje samej o sebe e, handicap, Musíme e, to vnímať tak, že čoraz viac starších ľudí, ktorí čelia funkčným projekt, problémom, kto, s ktorými sa pasujú ľudia s handicapom na každodennej úrovni. V tomto ma podporujú aj ostatní tieňoví spravodajcovia. Musíme teda povedať, aké funkcie treba zabezpečiť pre produkty a služby. A ešte e, pár komentárov. Nemôžeme si míliť chorobu s postihnutím. Tieto dve veci nie sú e, prepojené navzájom, musíme rozlišovať medzi nimi, hovorí to jasne aj súdny dvor o svojich rozsudkoch v roku 2005. E sme tu tiež mali vyjadrenie e, súvisiace s prístupnosťou e, v súvislosti s chorobou a v súvislosti s postihnutím. Nejde tu o 100% e, zhodu. A e, počuli sme si aj komentár k Tali, k Gurécku, k škrtaniu rozpočtu, k obmedzeniam pre ľudí s postihnutím, ktorí nemôžu eh, kvôli postihnutiu navštevovať eh, školu. Ale o tomto nehovorí táto smernica. Eh, toto je o sprístupňovaní produktov a služieb, ale samozrejme hovoríte o závažnom probléme, ktorému sa treba venovať. Ja sám Zvorazňujem, že nie je možné šetriť na ľudí s postihnutím na ľuďoch s postihnutím, pretože prístup e, k vzdelávaniu a e, k zamestnaniu jednoducho e, sa pre nich nemôže zúžovať. Ďakujem aj e, za vystúpenie kolegovi z Front National. Nemyslím si, že sa snažíme zjednotiť trh. Cieľom je, aby ľudia s postihnutím teda všetci občania v Európskej únii e, boli na rovnakej úrovni, mali rovnaké príležitosti, možnosti, rovnaký prístup k tovarom a službám, či sú to Francúzi, e, Bulhári alebo Maďari. E, teda majú postihnutie. Je dôležité, aby mali zabezpečený rovnaký prístup. Nejde tu o otázku cien, alebo e, zjednocovania trhu. Všetky e, produkty e, musia byť jednoducho prístupné všetkým občanom. Myslím si, že tu nebudú nejaké veľké rozdiely v našich pohľadoch. Dôležité bude e, hľadať to najsprávnejšie riešenie. Ale mám dôveru e, v to, že sa nám podarí dopracovať k vynikajúcemu e, výsledku. Času naozaj nie je veľa. Výborímko má málo času a teda musíme pracovať e, vážne a rýchlo. Ešte tento týždeň sa stretnú tieňoví spravodajci a ja urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zabezpečil, aby sme našli čo najrychlejšie e, zhodu k textu, aby sme mohli e, pristúpiť k hlasovaniu o, tomto stanovisku. Ďakujem, pán Kosa. Chcú niečo pridať zástupcovia komisie? Môžete sa ujať slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa byť čo možno najstručnejšia. Ďakujem pekne spravodajcovi, pánovi Košovi, za vypracovanie stanoviska, ktoré je detailné a obsahuje prvky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Pre všetkým celá časť dodatku 1, ktorá sa týka požiadaviek funkčných, ktoré vlastne sú doplnkom toho, čo sme my navrhli. Myslím, že to je jedna z kľúčových diskusí v rámci tohto návrhu a musíme sa sústrediť spoločne na to, ako urobiť tú sprístupniteľnosť. Urobili sme návrh, ktorý sme považo- považovali za všeobecný a flexibilný a pán Koša sa orientuje na požiadavky, ktoré sa týkajú výkonnosti, realizácie a myslím, že to je predmetom pre diskusiu na to, aby sme sa snažili nájsť to najschodnejšie riešenie, ktoré bude najrealizovateľnejšie, najrealizovateľnejšie zo strany priemyselnej sféry. Je to vlastne poprvýkrát, kde vidím v tejto oblasti skutočnú prácu v oblasti úvah nad revíziou tejto, tohto dodatku, ktorý podľa môjho názoru otvára priestor pre zaujímavú diskusiu. Avšak možno menš, pár menších pripomienok, po forme otázok, pokiaľ ide o niektoré návrhy pozmenujúce, predovšetkým pokiaľ ide o tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažia de- meniť definíciu handicapovaných ľudí z, a ľudí, ktorí majú zredukovanú mobilitu. My rozlišujeme toto, aby sme vlastne túto definíciu zosúladili podľa dohovoru OSN a na druhej strane zasa máme otázku s tou zniženou mobilitou, to je druhá definícia. Tieto dve sa nám tu zmiešali, čo je trochu škoda, hoci samozrejme uvedomujeme si, že všetko, čo poslúži otázke sprístupnenia pre handicapované osoby, poskytuje službu aj tým, ktorí majú zníženú mobilitu. Takže to sú skôr také záväzky regálneho hľadiska, hľadiska ktoré členské štáty musia prijať na to, aby pomohli ľuďom, ktorí majú handicap. Takže my z tohto dôvodu to rozlišujeme. A zároveň je tu určitý problém, pokiaľ ide o niektoré časti textu, ktoré sa nám zdajú byť také, že by v podstate znižovali otázku toho predpisu o accesibilite, všetkým pokiaľ ide o otázku pozmeňujúce na 13, kde ide o koncept optimizácie, ktorý podľa nášho názoru znižuje záväzky výrobcov ale na druhej strane 39, pozmeňte na 39, kde sa hovorí o, prečítam vám tu, pretože mám to tu po anglicky, výrobcovia si môžu rozhodnúť, že splnia tie podmienky, pokiaľ ide využívanie tretich strán, pokiaľ ide periferické nástroje, pokiaľ ide hardware a tak ďalej. A to vlastne chce povedať toľko to tie výrobky nemusia byť ako také sprístupnené za predpokladu, že budú kompatibilné s externými prvkami, ktoré ich vlastne sprístupňujú. Avšak ten zákon o accesibilite chce, aby všetky tieto výrobky boli sprístupnené a preto toto všetko podľa nášho názora znižuje tie záväzky, v podstate tú mieru implementácii alebo tú ambíciu pôvodnú zo strany nášho návrhu. Jednoducho povedané sú tu ešte dve veci, ktoré podľa našho názoru nie sú dobré, pretože to bude mať veľmi do, veľký dopad, pokiaľ je pozmeňujúce návrh 26 a pozmeňujúce návrhy 49 a 60. Tam napríklad vyjadrenie v angličtine intended use, foreseeable use, tam je to nahradené intended use. Foreseeable je to, čo, s čím sa dá počítať, čo sa dá predstaviť, pokiaľ ide o využívanie. A to druhé, to je intenčné a uvediem príklad, napríklad pokiaľ ide o telefón. Telefón v podstate je na účelným, na, účelovým nástrojom, to znamená, chceme počuť a hovoriť, to znamená, takýmto spôsobom to môže byť pre e, hluchonemých nepoužiteľné. A pokiaľ ide o tú predpokladateľnú otázku, tam je snaha možnosti komunikácie. A napríklad v tejto ohľade telefóny v súčasnosti sa stali, pozrieme sa na iPhony, sú oveľa viac prístupné, pretože sa dajú využívať, aj keď sa nemusí využívať napríklad slovo a sluch. Takže toto je to, kde sa tento návrh Accessibility Act sústredí na možnosť inovácie v plnej miere možnej, zatiaľ čo intended, e, ten účel zamýšľaný, môže znížiť e, mieru pôsobnosti toho pôvodného návrhu. Chcela som upriamiť vašu pozornosť na tieto veci, ale samozrejme sme k dispozícii pánovi Košovi na to, aby sme sa sústredili na doplnkové diskusie, ktoré budú pre nás na prospech. Ďakujem. Ďakujem. Le... Ďakujem, Lehota na pozmeňujúce návrhy je 11. januára a pozmeňujúce návrhy sa budú preberať 27. a 28. februára a hlasovanie vo výbore pre zamestnanosť 22 až 23 marec a hlasovanie v gestorskom výbore IMCO tiež bude v marci. Teraz uh, ideme k bodu 4 na programu, a to je Vleko iniciatíva EU uh, e, v uh, sektore odevnom. A dávam slovo s pravdajkyni pani Jean Lambert k tejto téme. Máte slovo. Thank you, president. Ďakujem. Pani predsednička, dovolte mi povedať uh, na začiatok, že tu Ehm, máme eh, istý problém, že čo s tým robiť, Máme tu eh, reagovať eh, na to, že máme dať naše vstupy a príspevky k správe výboru pre rozvoj o rozvoji a o vlajkovej iniciatíve pre oddelný priemysel v EÚ a tiež čo sa týka návrhu komisie napriek tomu, čo znelo v odseku 4, v mojom stanovisku, čo môže byť e, trošku zavazujúce, tento návrh neexistuje v konkrétnej forme, e, ktorý uvádza, že takto to budeme robiť a tu je financovanie a tak ďalej. Teda v istom zmysle môžeme to bude vnímať ako problém, alebo prázdna stránka, na ktorú e, budeme klasť náš dôraz vzhľadom na to, že čo chcem vidieť ako e, navrh vlajkovej iniciatívy. A toto e, vychádza z tej tragédie e, vo fabrike na Plaza pred troma rokmi a poč do umrtí v tejto odevnej fabrike v Roma Plaza v Dhaka, Bangladeži. A odtedy sme videli tiež, že parlament uh, mal vlastné uznesenia e, po tejto tragédii v Rana Plaza. Tiež sme tu mali stanovisko pána Šustera v tomto výbore a tiež sme tu mali správu e, od výboru pre obchod, takže máme tu viaceré prvky, ktoré treba zohľadniť a od tejto tragédie sme videli, ako Európska Únia eh, sa angažovala s eh, zložkami eh, Medzinárodnej organizácie práce a s orgánmi v Bangladeži a tiež súd skúmal bezpečnosť protipožiarnú elektrickú v fabrikách vodenom sektora. Tiež sme tu mali širšie témy, ktoré sa skúmali a aj Kanada vstupovať do tohto kompaktu udržateľnosti a to je dlhodobá iniciatíva, ktorá sa snaží zlepšiť podmienky hlavne v odevnice a hlavne v Bangladeži. Pani Jungeries, podpredsednička tohto výboru a ja sme boli nedávno v Bangladeši s medzinárodným výborom, s výborom pre medzinárodný obchod a skúmali sme, že čo sa tam deje teraz v odevníctve. je tam jasné, že isté zlepšenie určite nastalo čo do samotnej bezpečnosti budov, ale mm, boli otvorené a prednesené viaceré ďalšie témy. V tejto vlajkovej iniciatíve, ktoré chce komisia predložiť, e, v rámci nej predala veľkú e, konferenciu, kde bolo veľa účastníkov a správa z nej je na webovej stránke komisie a tiež e, skúma výsledky odborného mm, výskumu, ktorý e, sa zameriava širšie na odevníctvo nielen na Bangladeš. A Bangladeš, e, a teda odevníctvo je e, veľkým zamestnateľom žien vo viacerých štátoch Južnej Ázie, ktoré najlepšie poznám, ale tiež stále v niektorých častiach EÚ, kde tiež vidíme zmeny v tomto odvetví. Komisia povedala, že jej cieľe boli, ako pri každej vlajkovej iniciatíve, aby zabezpečil lepšiu koordináciu a dialog a spoluprácu a výmenu skúseností medzi účastníkmi a e, zlepšiť e, šírenie úspešných e, iniciatív a tiež zvyšiť povedomie medzi spotrebiteľom a potom budovať vlastnú prednú hodnotu EÚ a stimulovať účastníkov, aby zvyšili úsilie v rozvojových štátoch v tomto odvetvi a tiež e, podporovali riadenie a transparentnosť v dodavateľských reťazcoch v podnikoch a aby tiež posilnili e, globálne riadenie. A v tomto výbore sa zameriavame na otázku, aký to má dopad na pracovníkov a nie na samotné odvetvie. A tiež e, vychádzame z tých podnetov, ktoré vyšli z konferencie komisie, ale ktoré tiež e, účastníci povedali e, môjmu sekretariatu, keď sme s nimi komunikovali. E, v dodavateľskom reťazci jedna z vecí, ktoré ľudia skúmajú, sú transparentnosť a kvalita, aby videli, že to, čo kupujú od odevníctva, neporušuje ľudské práva a že sa platí spravodlivá cena výrobcovi a že tento platí spravodlivú mzdu zamestnancom a že to, čo nosíme, nie je výsledkom vykoristovania. BOZP je tiež kľúčová otázka a príjem pracovníkov je podstatný a tiež e, ich práva stržovania v odboroch, e, ktoré určite sú potlačené v viacerých štátoch aj viacerými spôsobmi. Napríklad eh, v mm, konkrétnych eh, vývozných a spracovateľských eh, zónach majú problémy, ktoré tu neriešime, ale tiež sú to otázky zdravia a práv žien a kolektívne zmluvy a BOZP a príjem v tomto odvetví a rodové otázky o tom, ako ženy, ktoré sú hlavným, hlavnou skupinou zamestnankyň, môžu e, napredovať a e, neostávajú len na najnižších pozíciách, ale môžu tiež sa prepracovať do vedenia a do vlastníctva a tiež e, výcvik, školenie pracovné sily, aby ľudia cítili, že môžu dosávať pokrok. Takže Toľko kľúčových tém v tom stanovisku a záver, eh, ku ktorému dospelo viacero ľudí, je, že dobrovoľné iniciatívy eh, neriešia primerane mnohé z týchto oblastí a preto musíme skúmať, ako využiť viaceré iniciatívy, ktoré už eh, existujú, aby sme spojili to, čo treba, aby sme mali súladný prístup a aby EÚ, ako oznelo z viacerých vystúpení na konferencii komisie, aby EÚ e, mala veľmi e, dobrú pozíciu na to, aby spojila národné a medzinárodné iniciatívy, aby presadzovala a predniesla vlastné predstavy o štandardizácii, aby sme nemali viaceré rôzne súbery noriem, ale aby sme mali jasné normy, aby tieto ľudia mohli dodržiavať pri výrobe um, šiat, aby sme vedeli, že šaty, ktoré nosíme, nie sú výsledkom vykoristovania v tomto odvetvi. Takže toľko k východiskám. Možno to nie je také úplne presné, ako by eh, ste chceli, ale vzhľadom na to, že nemáme úplne konkrétny návrh, eh, tak je e, ťažko meniť niečo, čo ešte úplne neexistuje. Thank you, madam. Ďakujem, pani Lambert. Teraz dám slovo Tieňo Vemu spravodajcovi z EPP, pán Šulce, máte slovo. Ja, Frau Vorsitzende, Frau... Pani predsednička, pani spravodajkyňa, chcem eh, najprv vyjadriť e, v ďakú spravodajkyni za tento návrh, ktorý sme dostali. A myslím, že všetci sa zhodnú na tom aj v Európskom parlamente, že by bolo žiadace, aby aj pri e, výrobe sa e, používali čisté textily, ktoré by sme mohli mať a kúpať v Európe a textily, ktoré minimálne dodržiavajú štandardy ochrany zdravia a životného prostredia. A toto je náš spoločný cieľ. A vieme, aké však realita vieme, ako Často v mnohých ohľadoch e, nakoniec cena e, zohráva dôležitú lohu a mnohí spotrebitelia v Európe nie sú pripravení zaplatiť primerne vyššiu cenu a toto je e, výzva v tejto diskusii. A ďalšiu výzvu, ktorú vidím, je, že v štáty, v ktorých sa to vyrába, vidíme, že textilie sa z veľkej časti nevyrábajú v Európe, ale vyrába je mimo Európy a tu je otázka, ktorú eh, môžeme prebrať, že či eh, tie eh, no, textil vyrobené v Európe musíme viacej považovať za mm, povinný na odberanie a nie je to otázka, že či e, môžeme e, použiť e, zodpovednosť štátu voči súkromnej sfére prosím som zákona, alebo ja uprednostňujem minú možnosť, aby sme v EU zriadili dobrovoľné združenia v tomto odvetvi, aby sa premysel dobrovoľne postaral o to, aby sme dostávali čisté textílie, a to na globálnej úrovni, či na úrovni G20 alebo nie, alebo OECD, a nie teda len na európskej úrovni. Ja aby sme prebrali tieto témy textily. Mám uh, dve otázky, či kritické uh, veci k návrhu správy, a to odsek uh, e, 8, teda spravodajkyňa E, žiada, aby EU spoločne e, s zastupcami záujmov e, zúčastnenými zradili mechanizmus dobrej formy. Neviem, čo tým má spravodajkyňa na mysli, pretože z hľadiska kartelového to vidím kriticky, pretože to mi znie ako silné zasovanie do cenotvorby bez ohľadu na dopyt a e, teda neviem, ako chce e, dobrovoľne e, e zriadiť e, zruženia mechanizmy, ktoré e, zabezpečia ktoré môžu viesť v e, stabilite cien a toľko moja kritika k odseku 8 a k odseku 10 som tiež vyjadriť istú kritiku, aby som e, sa e, m, skôr bol zdržanlivejší, čo týka tej e, transparentnosti eh, hodnotových reťazcov. Ja si myslím, že eh, mnoho eh, tých prípadov a zložitosť hodnotových reťazcov je taká veľká, že skôr by sme mali to nechať na výrobcov ako na zákonodárstvo, ako riešenie a toľko k môjmu stanovisku ako tie nebudú spravdať svoje PP k tomuto návrhu. Ďakujem, pán Šulce. Sergio Gutierrez, eh, tieňový z SAD. Nemal možnosť sa vys- zúčastniť dnes, ale on mi dal text, eh, ktorý prečítam. Chce zablažovať Jean Lambert za dobrý text, eh, ktorý je v súlade s tým, čo S, skupina SAD považuje za dôležité. Hlavné myšlenky, ktoré skupina považuje za dôležité, aby sa zahrnuli do textu, sú bod 1, že odevná iniciatíva EÚ by mala zahrňať kroky, ktoré zasahujú nad rámec e, dodržovania e, zákonov predpisov a zodpovedného riadenia dodavateľských e, reťazcov a tiež mali, by mali podporiť budovanie kapacity v orgánoch, aby e, posilnili e, systémy administratívy a inšpekcie na trh práce a zabezpečili, že národné e, zákony budú v súlade s hlavnými dohovormi Svetovej medzinárodnej organizácie práce. A toto má zahrnať aj určovanie minimálnej mzdy podľa medzinárodných príslušných e, dohovorov e, Medzinárodnej organizácie práce. Pán Guterres píše, že sme potešení, že to návrh stanoviska uvádza ratifikácie a plnenie dohovorov e, Medzinárodnej organizácie práce a myslím, že by sme mali venovať pozornosť na tie hlavné dohovory a hlavne dohovor 181 o inšpekcie práce, pretože inšpektoráty práce sú kľúčové, aby zisťovali zneužívaní pracovníkov. A e, dohovor 182 o najhorších e, formách e, detskej práce mm, Detská práca je nechválne známa napríklad e, v bavlnových poliach v Indii a mal by, byť kľúčovou prioritou. A v tomto zmysle dohovor LO 181 o minimálnej mzde pre prijatie do práce e, je veľmi dôležitý. Po 3a rodová rovnosť. Táto iniciatíva e, by tiež mala aktívne podporovať nediskrimináciu a rodovú rovnosť vrátane platové odmeňovania v súlade s dohovorom ILO 180 a 100 100 a 111. Pán Guterres súhlasí s tým, no chce posilniť tie kroky, ktoré vyplývajú z vlajkovej iniciatívy. Majú eh, podporovať sociálny dialog a kolektívne vyjednávanie na všetkých rovniach miestnej, národnej a medzinárodnej. A kde je to možné? Zastupcovia zamestnancov by mali byť súčasnení eh, eh, v procese eh, vykonávania kontrol zriadenej na podnikovej úrovni a tiež zastupcovia EÚ by mali podporovať spravodlivé hm, podnikateľské postupy a v súlade s mi ILO a usmerneniami OECD a tiež e, plnením záverov ILO o slušnej práci a globálnych e, dodavateľských reťazoch a v neposlednom rade kroky, ktoré sú prijaté v rámci iniciatívy EÚ pre odevníctvo tiež majú zahrňať e, zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o šatoch, ktoré sú kupujú, ako ste vy sami spomenuli, pani Lombard, A e, tiež e, chce sa na záver opäť poďakovať Jean za tvrdú prácu a myslíme, že toto je dobrý text na to, aby sme našli dobrý kompromis. Ďalej, ďalší tieňový spravdajce Jana Žitňanská, no e, nie je tu nikto z EKR, nie je tu nikto zo skupiny ALDE, nie je tu nikto z GUE a NGL, nikto tu nie je z EFDD, a pán Martin z ENF je tu, tak nech sa páči. Merci, madame le président. Je, je comprends quand madame Lambert dit avoir eu... Ďakujem. Ja chápem, keď eh, pani eh, Lambert hovorí, že bolo pre ňu ťažké predložiť návrh stanoviska, to naozaj nie je jednoduché. Je to v eh, podstate katastrofa, alebo je to po tej katastrofe, kedy sa teraz EÚ e prebudila. Oddevné odvetvie chce tento problém e, prehľadať, hoci EU si ho uvedomíme a my ten e, problém poznáme, je to globalizácia a nerozumná politika EÚ. A táto EÚ vlastne spôsobuje celý ten problém ostáva slepá, voči možnému riešeniu. Napríklad eh, mm, ponuky alebo stimuly pre eh, výrobu v Európe, kde pracovné normy sú na vysokej úrovni. Iniciatíva, ktorá vychádza z nejakého fóra pre výmenu dobrej praxe, teraz ako si podlieha tej snahe Európskeho parlamentu niekam smerovať tú legislatívu. Pani Lamberts eh, predkladá pozmeňujúce návrhy a chce, aby komisia predložila výsledok iniciatívy Európskeho parlamentu v presný dátum. A po druhé je treba zdôrazniť, že po globalizácii sa ode odvečuje delokalizuje do tých štátov, kde sú nízke mzdy a nízke normy ochrany a pracovníkov sa tým spôsobuje strata pracovných miest v Európe po veľkom množstve a reštrukturalizácia nášho priemyslu v Európe. Po tretie, je treba zdôrazniť, že sa tu zasahuje do verejných zakázok a keby k tomu došlo, Mali by to byť e, stimuly pre spotrebiteľov, aby si volili produkt podľa kvality a podmienok jeho výroby. Nemalo by to končiť e, len u e, výveru podľa jediného hľadiska, a to je cena. A po ďalšie, malo by sa odmietať všetká európska legislatíva v tejto oblasti. To sú moje požiadavky, no chcel by som zase ešte ďalej. Myslím si, že treba byť oveľa kritickejší než takto pretože my tu máme iniciatívu a ospravedlňujem sa za to silné slovo, no je to pokrytecká iniciatíva, ktorá sa tvári, že chce chrániť texty, ktoré však e, nebudú vôbec na nič. Teda sú to isté odporúčania a potom vzniká lepší dojem, a my si myslíme, že sa máme dobre, ale 1300 ľudí umiera v Bangladeši a je nám to jedno. A v Bangladeši aj v Číne sa bude naďalej vo veľkom množstve vyrábať e, tovar za strašných podmienok a naše politiky aj naďalej a ich prostredníctvom aj my budeme naďalej podporovať tieto nepriateľné podmienky. Teda vy si začínate uvedomovať, že globalizácia znamená, že mm, globalizácia znamená, že výrobky vyrábajú otroci veľmi ďaleko od Európy a ty, tieto výrobky sa potom predávajú našim nezamestnaným. To je výsledok vašich politík. Pani Lambert, máte veľkú odvahu, no je mi ľúto, že to k ničomu nepovedie, je to veľmi neefektívne. Okay, uh, I will now give the floor. Slovo. Teraz odovzdávam pánovi Karunenovi, zástupcovi komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako už ukázala diskusia na tento výbor, je to veľmi komplexná oblasť. Chcem len povedať, že Európa sa neprebúdza iba teraz. Veľmi veľa práce už bolo odvedenej. Je pravdou, že ešte stále pracujeme na tejto téme, takže nie je tu vákuum, stále na tom pracujeme kolegovia z ostatných zložiek komisie by mohli potvrdiť eh, tento rovnaký prístup. Eh, musím sa zopakovať, že máme veľkú zodpovednosť eh, zlepšiť veci v tejto oblasti. To, čo robíme momentálne, a ja hovorím v mene DG Devco, podporujeme činnosť vďaka financovaniu rozvoja neviem veľa príkladov toho, čo e, sa deje. Len pár z nich uvediem. Tento rok sme podporili tzv. fond Mission Zero, ktorý sa sústreďuje na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, predchádzanie e, úrazom e, v práci, čo súvisí s prácou G7, je to súčasťou Ehm, širšie koncipovanej e, e, práce, ehm, ktorá sa týka tohto e, odvetvia v sektore textu pôsobí 20 miliónov pracovníkov. Máme 95 rôznych projektov s malými a strednými podnikmi za účelom zelenšej produkcie v Ázii, bezpečnejšej produkcie že súhlasím aj s tými komentármi, ktoré hovoria, že treba eh, takisto podporovať mm, možnosť eh, konať, eh, pokiaľ ide o verejné orgány. V tejto sfére pôsobíme. No a pokiaľ ide o širšiu iniciatívu, samozrejme chceme v tejto práci pokračovať, podporovať postup v vyrábajúcich krajinách, chceme rozširovať najlepšie postupy um, globálne, kde sú odlišné uh, štandardy uh, treba sa zaobrať príležitostami, ktoré tu vyvstávajú a snažiť sa navrhnúť niečo európne, európske, ale to nie je uh, jednoduché. Je to veľmi veľa iniciatív a vychádzajúcich strany priemyslu. A na záver dôležité je aj, ako sa napokon budú správať spotrebitelia, takže zvyšovať povedomie spotrebiteľov je dôležité, ak bude ešte stále veľa tých, ktorí e, chcú kupovať produkty, ktoré sú vyrobené za pochybných okolností, no už tam ostane ešte veľa práce. A my sa teda tešíme na e, diskusiu na túto tému a veľmi nás zaujíma e, konečná podoba tejto celoeurópskej iniciatívy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Lambert. Chceli by ste sa e, vyjadriť? Ďakujem. Ďakujem za komentáre, ktoré zazneli. Zaoberá, keď sa na to pozeráme, zaoberáme sa našou vlastnou zodpovednosťou v rámci tejto témy. Je e, pravdou, že e, časť produkcie bola relokovaná v rámci EÚ, e, niektoré za hranice EÚ, štandardy aj e, platy sú tam iné, takže tam si nemusíme gratulovať pri takýchto výsledkoch. Aj v rámci EÚ máme e, ešte mnohé problémy v rámci našich vlastných členských štátov. E, to je teda oblasť, e, ktoré by sme mali venovať e, pozornosť na našom výbore. A jeden zo spôsobov, ako využívame, ako vieme, úsilie v Bangladeži, v Pakistane, v Kambodži, tu e, sú naozaj konkrétne snahy o e, zmenu a možno tam tá zmena prebieha rýchlejšie než v našich e, krajinách, ale nemôžeme e, sa uspokojiť status e, quo. Treba sa e, zaoberať aj spôsobom, ako e, funguje EU v tejto oblasti. je dôležité e, vytvárať správnym spôsobom zmluvy. Dôležitá je aj úloha e, individuálnych e, kupcov, zákazníkov. Uvedomujeme si e, produkty že za niektoré produkty e, platíme veľmi málo, ale mali by sme sa zaberať aj produktami, za ktoré platíme veľmi veľa, ale aj tak tí, ktorí ich vyrábali, sú e, nízko platení a tam sú e, teda iné marže, teda tie marže zárobkové idú v prospech niekoho iného v posledných rokoch e, išli e, dole ceny za hotové oblečenie, keď sa pozriete na e, pár džínov. Za posledné roky ceny džínsov sa znižili v niektorých oblastiach o 50 Takže vyplýva tu otázka cenotvorby. To je dôležitá téma. A vyvstáva tu otázka, ako to môžeme riešiť eh, percento, ktoré ide eh, z tejto sumy, z tejto ceny eh, výrobkov zamestnancom. To je dôležitá téma. Mohli by sme sa k niektorým bodom napríklad, ktoré spomenul pán Šulce, predtým vrátiť ešte neskôr. Eh, tu na výbere vždy eh, vyvstáva otázka, keď sa zaoberáme návrhmi eh, povinnými versus fakultatívnymi. Vždy je to aj témou na zasadnutiach tieňových spravodajcov. V každom prípade treba zdôrazňovať aj určité aliancie štandardizáciou. A keď napríklad diskutujete s výrobcami ošatenia v Bangladeži, hovoria, že jeden z reálnych problémov, ktoré majú, je, že aj v rozlišných e, častiach rovnakej firmy môžu byť odlišné bezpečnostné štandardy, ktoré sa vyžadujú. E, aj keď by napríklad e, malo ísť o hasiace prístroje, A máme tu aj e, veci, ktoré sú e, vysia e, s GSP plus programom, e, všetko, ale zbranie a podobne s ostatnými programami, takže je tu veľa odkazov na takéto programy, e, veci, ktoré môžeme teda prevziať. E, vyjadrenia k smerovaniu obchodnej politiky. Týmto sa budú zaoberať aj teda stanoviska výboru pre obchod. Musíme uznať, že textilný priemysel nikdy nebol čisto národnou, e, národným priemyslom. Vo väčšine krajín vždy bol e, medzinárodný, či už išlo o e, suroviny alebo predaj konečných výrobkov. E, to je teraz súčasťou našej e, úlohy. E, určite tu došlo k pokroku, ale nie dostatočnému, ako by sme si to želali. Treba zvyšovať štandardy v tejto oblasti a aj naša práca môže k tomu prispieť. Keby sme si mysleli, že naša práca je tu úplne bezcenná, mohli by sme robiť niečo iné, ale pozrieme sa na to, ako sa e, zmenili veci v Bangladeži. E, sú tam oveľa lepšie podmienky než pred dvoma, troma rokmi. A e, tí, ktorých táto téma tiež zaujíma, delegácia pre Južnú Áziu sa stretne štvrtok e, o druhej a budeme diskutovať s ILO práve o e, sektore výrobu textílií vo viacerých krajinách e, v tejto oblasti. Ďakujem kolegom za ich komentáre a budeme sa snažiť ich zapracovať do správy v čo najväčšej možnej miere. Ďakujem. Lehotou na prostredie pozmeňovacích návrhov eh, je 20. Eh, 26. Eh, by sa mohol hlasovať januára. Hlasovanie v gestorskom výbore je 20. 21. marca 2017. Ešte to ale nie je potvrdené. A prijatie na plene by malo byť koncom apríla. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Prejdeme teraz k bodu 5 programu. E, Fungovanie e, franchisingu. Slovo e, dostáva pán Machta. Máte slovo. Merci, madame le président. Ďakujem pekne, pani predsednička som poctený, že môžem hovoriť pred štyrmi poslancami. Alebo tromi? Možno piatimi, vrátane vás. Pýtam sa, že či to všetko vôbec má voľaký zmysel. Úprimne povedané. Ale dobre. Budem hovoriť si svoje stanovisko o franchisingu nie som expertom v tejto oblasti, ale mám určitú mieru skúsenosti, pretože vo svojom profesijnom živote 20 rokov som bol šéfom e, podniku. Mali sme 6 predajní a 30 zamestnancov a my sme mali aj 3 franchiseové a odkedy Odtedy treba povedať, že jeden franchisingový prenajímateľ skrachoval. A druhý takisto skrachoval. V Francúzsku sa to deje veľmi rýchlo. Je predovšetkým oblasť textilnej produkcie a sústredili sme sa takisto aj v oblasti topánok. Sme tu iba 4 a 5, tak sa budem ponáhľať Chcem pripomenúť, že franchising bol prostriedkom vytvárania vlastných podnikov a potom aj pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí. Avšak, potom čo som si prečítal iniciatívnu správu e, z výboru IMCO, kde chcú možno čo možno najväčšie poňať túto problematiku franchisingu, pokiaľ ide o otázku franchisingu, treba povedať, že investície sú na 100% nesené zo strany e, tých, ktorí sú platení. Niekedy tu dochádza aj k znehodnocovaniu. Môžu tu byť aj filiálky, ktoré vyvíjajú napríklad dekoráciu e, týchto obchodov, kde vlastne sa stanovuje vždy tá najväčšia cena. Chcem povedať, že národné úpravy sa líšia medzi členskými štátmi, to je bod číslo 3 a bod číslo 4 žiadam od členských štátov, aby sa prijali upatrenia, aby sa chránili tí, ktorí robí, preberajú na seba franchising a ich zamestnanci by mali uh, mať možnosť kontroly nad chodom tejto prevádzky. Prenajímateľ franchisingový nemôže uvaliť určité eh, požiadavky, ktoré môžu potom viesť k skrachovaniu eh, prevádzky, ktorá bola prenajatá. To znamená, prenajímateľ nemôže uvaliť nerealizovateľné podmienky pre prenájomcu, pokiaľ ide o zmluvné podmienky zo strany prenajímateľa bez dohody, bez prenajomcu, Takéto dohody musia byť zakázané a nemôžu tu byť ani modifikácie retroaktívneho charakteru. Musia sa zjednodušiť aj podmienky, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Sú tu viaceré problémy. Medzi tými členskými štátmi sú tie praktiky odlišné, aj predpisy sú odlišné a pokiaľ ide o malé zastúpenie prenájomcov franchisingových podnikov, musí sa to e, upraviť pretože prenajímatelia sú v väčšej miere zastúpení v jednotlivých združeniach a teším sa na spoluprácu s členovými spravodajcami, predovšetkým tými, ktorí e, ktorých sa os, ma oslovili pán Kaza z EPP a pani Stajruk zo skupiny SND, na to, aby sa nám podarilo vytvoriť stanovisko, ktoré bude konsenzuálneho charakteru. V tejto oblasti som nenavrhol nejaké prevratné veci, ale skutočne treba sa pozrieť na situáciu a v tejto oblasti treba niečo urobiť. Ďakujem. Uh, thank you, Mr. Martin. Uh, since uh, there are no uh, uh, shadow... Nemáme tu tieňových spravodajcov. Máme tu iba za dve hlavné politické skupiny, EPP a SND, ktorí ohlásili, že budú mať spravodajcov v tejto téme. Možno teraz môže dostať slovo právny zástupca z DG Grow na úrovni komisie, pani Freeriksen. Je tu? Môžete sa snáď vyjadriť z pohľadu komisie k tejto téme? Ďakujem pekne. My sme práve dostali toto, tento dokument pred pár dňami, nakoľko nemáme žiadny návrh uznesenia k dispozícii, tak nemáme ani finálne stanovisko k vášmu návrhu momentálne sme ho iba zaznamenali. A takisto chceme zopakovať stanovisko, ktoré sme nastolili už v rámci výboru IMKO, že pokiaľ ide o komisiu na to, aby táto sa mohla vyjadriť, budeme potrebovať dôkaz na to, že tu dochádza k zahraničným problémom a že že tu je otázka porušenia práve na vnútorného trhu, pretože doposiaľ to, čo vidíme, sú problémy, na ktoré ste poukázali, ale skôr sú to domáce problémy v rámci členského štátu, takže my budeme potrebovať jasný dôkaz toho, že sú tu nejaké problémy na úrovni cezhraničného charakteru. Ďakujem. Ďakujem pekne a časový harmonogram nasledovný. Lehota na pozmeňujúci návrh 13. decembra do poludnia a bude sa to príjmať na úrovni výboru 28. februára, hlasovanie vo výbore gestorskom IMKO to 24. 25. apríl a prijatie na pléne musí byť potvrdené, ešte zatiaľ nemáme stanovený dátum. Takže ďakujem pekne, pán Marta. A teraz prejdeme ďalej. Ide o bod číslo 6 reformy trhu práce v Grécku. Hovorili sme o tejto téme viackrát a možno keď ceny boli podstatné a teraz sa ako keby sme si boli zvykli na to. Už o tom nehovoríme tak často ako predtým, keď sa to celé začalo. Takže najprv dostane slovo pán Pedro Martins, ktorého vítam. Týmto vy ste členom expertnej skupiny pre revíziu inštitúcií jednotného vnútorného trhu a pracovného trhu a vlastne pochádzate z akademickej sféry, e, z univerzity v Londýne, ste profesorom aplikovanej ekonomie a boli ste zaangažovaní skutočne do krízy bezprostredne a tešíme sa na to, že si budeme môcť vypočuť váš názor, pokiaľ je to, ako vnímate reformy v Grécku v súčasnosti. Pokiaľ ide o oblasť pracovného trhu, Gréci kolegovia poslanci tu nie sú, ale predsa len áno, máme. A oni takisto ich to zaujíma ako iste viete, ale sú zaangažovaní tak ako aj my, pokiaľ ide o tú greckú tragédiu. To, uh, give us perhaps some sort of hope, please. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Za pozvanie do vášho výboru, kde budem prezentovať zistenia expertnej skupiny, pokiaľ ide o reformy v Grécku, no, pokiaľ ide o trh s prácou. Ja som členom tejto skupiny expertnej, ktorá sa stretla už viackrát počas roku, na to, aby sa urobili viaceré odporúčania, pokiaľ ide o ďalšie potenciálne úpravy v oblasti inštitúcií gréckých na úrovni trhu, s prácou, trhu práce. Takže my zdieľame tie obavy, pokiaľ ide o výzvy, ktorým grecké hospodárstvo a predovšetkým trh práce, práce museli čeliť. Boli tu viaceré záväzky zo strany členov skupiny na to, aby sa sprístupnili odporúčania, ktoré by mali tú situáciu pohnúť dopredu. Mám tu verziu tých odporúčaní, ktoré dostanú poslanci k dispozícii a Chcel by som teraz sprostredkovať krátky prehľad niektorých hlavných výsledkov a myslím, že tu budeme mať viaceré otázky na diskusiu. Pokiaľ ide o pozadie, chcel by som pripomenúť, že skupina bola zriadená v kontexte memoranda porozumenia, ktoré bolo podpísané v auguste 2015, kde bolo špecifické ustanovenie ohľadne konzultačného procesu, kde boli zaangažovaní viacerí nezávislí experti, čo do počtu 8, profesori vo viacerých univerzitách v Európe, experti v oblasti pr- pracovného práva, v oblasti hospodárstva a takisto aj ďalším oblasti, ktoré s tým súvisia. Skupina sa stretla viackrát, štyrikrát krát celkovo, predovšetkým v Atenách. Skupina mala podporu zo strany Európskej komisie a takisto aj zo strany vlády v Grécku. Skupina mala možnosť stretnúť sa s viacerými predstaviteľmi eh, v Grécku, predovšetkým pokiaľ ide o odbory, eh, grémia zamestnávateľov, verejný sektor, mediátorov a sme konzultovali viacerých expertov z Grécka ohľadne víziev a potenciálnych požiadaviek, pokiaľ ide o reformer, aby sa zvýšila miera hospodárska v krajine. Ide o komplexnú záležitosť a reflektujú sa tu viaceré názory, viaceré perspektívy, avšak ja sa teším, že môžem povedať, že aj napriek týmto odlišným názorom sú tu viaceré oblasti, v rámci ktorých členovia dospeli k konzenzom. Boli tu viaceré oblasti, kde tu bola aj polarizácia názorov, perspektívy východiska boli odlišné a v týchto oblastiach sa konsenzus nezaznamenal. Takisto chcem povedať, že pokiaľ ide o ciele stanovené zo strany memoranda porozumenia, boli to špecifické zacielenie na oblasti kolektívneho vyjednávania, kolektívnych prepušťaní a priemyselných krokov. To boli tri oblasti, ktoré skupina mala e, zohľadniť a vyjadriť sa k nim. Samozrejme, vzhľadom na diskusie sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré súvisia s týmto a boli považované za dôležité pre všetkým, pokiaľ ide o oblasti týkajúce sa minimálnej mzdy a oblasti verejného zamestnávania. Dve body, pokiaľ ide o tie odporúčania, budem sa držať toho istého poradia, ako to čo je prijaté v dokumente, ktorý bol vám daný k dispozícii. V prípade kolektívnych krokov skupina prerokovala túto záležitosť, pokiaľ ide potenciálnu potrebu pre úpravy v oblasti pravidel týkajúcich sa štrajkov. Ide o veľmi citlivú, citlivú otázku. Z nášho uhla pohľadu a skúsenosti viacerých krajín Európskej únii a jeden z tých cieľov skupiny bolo vychádzať z toho, čo sa dá považovať ako za overený najlepší postup v Európe na to, aby sa e, zlepšili, zlepšila situácia v Grécku. Dospeli sme ku koncenzu, mali sme pocit, že tu nie je potreba pre ďalšie úpravy, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa štrajkov. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, ktorá bola ukotvená v rámci odporúčania číslo 2, tam skupina mala pocit, že ide o záležitosť, ktorá sa nie, teraz nie, že to je ďalšie úpravy, pokiaľ ide o overené postupy v rámci Európskej únie. Ďalšia otázka, ktorá takisto si vyžiadala veľkú pozornosť zo strany členov, sa týkala kolektívnych prepušťaní, hromadných prepušťaní. Ide o záležitosť, ktorá sa týka citlivej problematiky, kde miera zamestnanosti môže byť postihnutá ustanovením, ktoré sa týka hromadného prepušťania. Uvedomili sme si, že sú tu reštriktívne pravidlá a postupy, ktoré momentálne sa uplatňujú v Grécku, predovšetkým pokiaľ ide o požiadavky eh, v oblasti administratívneho povolovania zo strany Ministerstva pre zamestnanosť na to, aby sa mohla by ešte určiť form ako hromadného prepušťania. To vlastne objasní aj určité malé množstvo usmernení, ktoré sú tu. Sú tu viaceré úpravy viacerých typov, ktoré možno z perspektívy zamestnanosti mohli byť dosť škodlivé. Hoci tu boli viaceré rozdiely, pokiaľ ide o obecné názory členských štátov, zaznamenali sme koncenzus, že niektoré úpravy v kontexte e, odňatia tejto, tejto administratívnej požiadavky budú potrebné, hoci niektorí členovia pokázali aj na to, že táto záležitosť sa momentálne preskúmáva zo strany Európskeho súdneho dvoru napriek predbežnému názoru zo strany Všeobecného prokurátora, aby sme sa venovali tejto otázke, aby sme počuli viac zo strany Európskeho súdneho dvoru, pokiaľ ide o túto konkrétnu otázku. A pokiaľ ide o odporúčanie číslo 4, tu hovoríme o význame krátkodobých kontraktov pracovných, takisto široký kontext skupiny, je tu väčšia flexibilita na úrovni schém týkajúcich sa krátkodobých kontraktov, to je zaujímavé, pokiaľ ide o umožnenie firmám to, aby vyriešili obdobia krízové takým spôsobom, že mm, sa nevyžaduje hromadné prepustenie, ak tieto firmy sú schopné preložiť napríklad e, alebo ukončiť prácu pre niektorých zamestnancov na krátku dobu. To môže byť napríklad na prospech, pokiaľ ide o obnovu v oblasti zamestnanosti, hneď ako nastane koniec krízy, avšak to si vyžaduje väčšie investície zo strany vlády, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa um, všeobecných výhod pracovných počas obdobia, kde takýto zamestnanec bude um, dočasne prepustený. A pokiaľ ide o najdôležitejšiu tému, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávania minimálne mzdy, tak tu máme určité nezhody na úrovni členov skupiny, predovšetkým pokiaľ ide o to, že kto by bol to hlavnou zúčastnenou stranou, kto bude mať zodpovednosť za stanovenie vlastnej miery minimálnej mzdy. Ide o proces, ktorý bol predmetom určitých, určitých úprav v rámci toho obdobia boli tu názory niektorých členov skupiny, že by bolo dobré, ak by vláda, ktorá má plnú zodpovednosť v tejto oblasti, niektorí členovia skupiny zastávali názor, že by to mali byť sociálni partnery, zamestnávateľia, konfederácie zamestnávateľov a odbory na to, aby sa vyjadrili k tej minimálnej mzdy. Avšak toto je schéma, ktorá bola vlastne v praxi v Grécku do roku 2011 bola to predmetom dôležitých zmien a sú tu viaceré odporúčania, kde vlastne ten proces si vynútil to, naznačí stanovenie minimálnej mzdy po konzultáciách vlády s nezávislým orgánom. Takisto sú tu ďalšie oblasti, ktoré sú predmetom diskusie, kde nebola dosiahnutá žiadna dohoda na úrovni členov skupiny a to sa týka otázky ročnej minimálnej mzdy. Niektorí členovia nastávali názor, že súčasný systém, ktorý stanovuje Prahy v rámci minimálnej aplikovateľnej mzdy, ktorá závisí od veku zamestnanca, že to musí byť ponechané. Ďalší členovia skupiny Eh, sa zabrali aktuálnym eh, potrebou eh, zrušenia aktuálneho systému. Na záver by som sa chcel venovať oblasti kolektívneho vyjednávania. Tá bola témou svojho radu odporúčaní, ktoré si budú vyžadovať z časti súhlas skupiny, niektoré nie. Tá skupina, ktorá si vyžadovala súhlas viacerých členov skupiny, to sa týkalo e, postupov rozšírenia, teda keď na dohoda e, sa môže rozšíriť na všetkých e, pracovníkov v určitom sektore alebo regióne nad rámec tých, ktorí sú, ktorí boli skupinou, ktorá si vyjednala túto dohodu. A potom sa teda skupina dohodla, že by malo byť možné eh, rozšíriť kolektívnu eh, dohodu, ak eh, sa splňujú určité kritéria a to, že minimálne 50 zamestnancov je v kontakte s firmami, ktoré sa zúčastňovali vyjednávania. E, takéto úpravy platia vo viacerých krajinách, ako napríklad Holandsko, Nemecko do určitej miery, či Portugalsko. A e, toto tiež platilo v Grécku až do roku 2011. Aj keď zazneli teda otázky e, o tom, do akej miery sú teda potrebné tie informácie, aby sa zabezpečilo monitorovanie splňania kritérií Odporúčanie 7 indikuje tiež znovu e, zavedenie e, určitých princípov. Ešte stále sú tu určité dodatočné aspekty kolektívneho vyjednávania. V, e, po dohode sa členmi skupiny sa tam niektoré podmienky nesplnili. Napríklad e, v prípade e, tej miery, do ktorej nižšia miera kolektívneho e, vyjednávania by vlastne mala prednosť pred tým, čo sa vyjednalo na vyššej úrovni. Takže sektorové vyjednávania versus vyjednávania na firmnej úrovni. Dohody na vyššej úrovni by vždy mali mať prednosť pred dohodami na nižšej úrovni pokiaľ tam nie sú nejaké špecifické e, klauzuly e, súčasťou týchto dohôd na vyššej úrovni, iní členovia skupiny boli toho názoru, že tu platí princíp subsidiarity v tejto oblasti dohody, ktoré uzavreli samotní e, zamestnanci by mali byť dôležitejšie a mali by mať prednosť pred dohodami, ktoré boli prijaté na vyššej úrovni a sú teda vzdialenejšie od e, pracoviska. A, eh, Došlo k dohode eh, v súvislosti s určitými parametrami kolektívneho doha, vyjednávania a E, teda napríklad e, po tom, čo sa e, skončí, čo, čo vyprší nejaké vyjednávanie. No, niektorí členovia boli toho názoru, že sociálni partnery sami majú sa k ním vyjadriť, ak teda sa partnery nedohodli, pokiaľ ide o tieto parametre, tak by zákon mal stanoviť aké parametre tam majú začať platiť, Napríklad e, pokrytie všetkých e, pracovných štandardov, ktoré e, riešila pracovná zmluva, takisto aj trojmesačné obdobie, počas ktorého sa teda táto dohoda vyprší. A napokon, aby som prešiel k tým posledným dvom odporúčaniam, Tiež tu bola dohoda o úlohe mimosúdnych eh, dohôd, eh, čo urobiť, pokiaľ sa strany nedohodnú o obsahu kolektívnej zmluvy. Členovia mali pocit, eh, že takéto riešenie by sa malo zvážiť Eh, ako posledná možnosť, nie ako obvyklá prax. Eh, toľko k arbitráži, ale vyjadrili sa samozrejme aj k eh, viacerým opatreniam, ktorým došlo nedávno. Grecký ústavný súd však mal námietky proti niektorým z nich. Takže e, treba dostatočne dobre zvážiť celú situáciu predtým, než sa príjmu špecifické ustanovenia. A potom naše odporčenie číslo 11 sa stretlo s e, podporou. Tam išlo o význam sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania, ktoré je potenciálne veľmi dôležitým nástrojom pre ekonomický rast a podporu zamestnanosti. Chceli sme zdôrazniť význam posilňovania E, sociálneho dialógu, pokiaľ ide o budúcnosť gréckej ekonomiky. Posledné odporúčanie, a potom sa už zastavím, sa týkalo úlohy služieb, e, verejných služieb zamestnanosti. V mnohých prípadoch e, Eh, je to teda, teda veľmi dôležité. Eh, takéto služby môžu predstavovať veľkú eh, hodnotu pre fungovanie trhu práce. Členovia skupiny boli toho názoru, že aktivácia zamestnaných aj e, teda e, podpora dotácie v tejto oblasti budú veľmi dôležité pre budúcu podobu e, greckého trhu práce. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Slovo dostane kolega Jungeriu. Chceli by ste položiť otázku? Áno, určite. Ospravedlňujem sa, že som tu nemohla byť od začiatku, musela som zúčastniť práce iného výboru. Rozmýšľala som, či ste vypracovali nejaké osobitné e, odporúčania, pokiaľ ide o pozíciu vášho odporúčania, e, pretože e, chápem to tak, že napríklad Znovu zavedenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania je niečím, čím sa veľmi zaoberá aktuálna grécka vláda. IMF, alebo aspoň e, pokiaľ my tu vieme, a hovorí, že si to neželá, lebo to e, bola jediná e, skutočná reforma v gréckej ekonomike je možné vaše odporúčania tak jednoducho e, zatlačiť e, bokom. To, čo e, tu počujeme my, je možné otlačiť do úzadia takto dôležitý stavebný kameň Európskeho trhu práce. Takže máte nejakú, e, nejaké jasné, jasné strategické e, predstavy vašim e, odporúčaniam? Zaujímavé by ma podobnejšie informácie k tomu. A teraz otázka pani Lambert. Máte slovo. Ďakujem. Ja sa chcem spýtať niečo podobné Aké dôsledky by to mohlo mať, ak by vaše odporúčania sa implementovali? Myslíte si, že by to posilnilo e, trh práce a pomohlo mu to v, jeho budúcom rozvoji alebo nie? A pokiaľ ide o e, schopnosť napríklad e, e, služebnej zamestnanosti, už sú e, dokonalé a teda podobne, podobné oblasti? Alebo si myslíte, že je treba veci, e, zlepšiť v operačnej oblasti? A tiež Myslíte si, práve sme diskutovali o situácii v oblasti textilného priemyslu, zvyšovaní kapacity, eh, napríklad v oblasti kolektívneho vyjednávania eh, zo strany odborov. Myslíte si, že tu treba vykonať eh, veľa práce? Je to systém, ktorý, aby som to vyjadrila diplomaticky, bol teda odhodený alebo prešiel významnými zmenami v posledných rokoch. Takže zaujímavá ma vaša odpoveď na túto otázku. Prečo sme sa tiež už reakcie eh, viacerých orgánov k tomu, čo je eh, možné a čo nie. Vieme, že mnohé orgány teda nevítajú vaše odporúčania Vaša konzultačná skupina dostalo sa jej významnej podpory e, v rôznych inštitúciách. Alebo vás niekto zavolal, aby ste povedali to, e, čo si on želal, aby ste povedali. A ešte tretia otázka eh, zo strany pána Fontulisa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že som tu jediným gréckým poslancom, aj keď je to veľmi dôležitá téma, o ktorej dnes popoludne diskutujeme. Hovoríme o zmenách na gréckom trhu práce. Tieto eh, zmeny, tieto reformy ktoré e, sú tu spomenuté. Myslíte si, že vytvoria v Grécku pracovné miesta, vytvoria rast, alebo sa situácia ešte zhorší? E, úplne konkrétne, pokiaľ ide o e, agentúrnu e, prácu, prácu na e, krátky úvezok, e, Eh, spôsob prekonávania krízy takýmto spôsobom. Ja si myslím, že firmy zneužívajú možnosti, ktoré majú v tejto oblasti, v oblasti týchto rôznych modelov práce. A je tu naozaj eh, veľký eh, tlak na zamestnancov, aby pracovali menší počet hodín a samozrejme boli aj menej platení. a je im povedané, že keď sa im to nepáči, môžu odísť a hľadať si prácu inde. Toto naozaj veľmi poškodzuje ľudí, ich úspory a podobne. Povedali ste, že e, k minimálnej mzde nepadla žiadna zhoda. Niektorí povedali, že mladí by mali zarábať menej. Prečo by mali zarábať menej? Ak majú rovnaké potreby alebo dokonca vyššia robia tú istú prácu a mladí ľudia majú vízie, e, e, nádeje, sny, nikto nepracuje e, pretože je to jeho hobby, chce si tak zarobiť na dobrý život. A veľa postupov v Grécku po mnohé roky E, teda nebolo vymáhaných a bolo to proti záujmom e, zamestnancov, ktorí nemajú dostatočne dobré práva v tejto oblasti. A veľmi často e, metódy nefungujú správne. Vláda povedala, e, že e, teda jej záujmom e, sú práve záujmy pracujúcich, ale realitou bolo, že tí prichádzajú ešte po väčšej miere o prácu. Nebolo tu veľa zástupcov z, Európskom parlament, z Európskeho parlamentu, ktorí sa podielali na tejto práci. E, problémom je tu aj export e, pracovných miest. Mnohí odchádzajú do Francúzska, do Nemecka. To je všetko z mojej strany. Zaujímajú ma vaše odpovede. Nie, nie ste jediným e, greckým poslancom. Máme tu aj pani Kunemu. Nech sa páči, položte aj vy vašu otázku a potom dáme príležitosť pánovi Martinsovi, aby odpovedal. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, eh, že ste eh, tu dnes popoludní medzi nami Mám pár obáv e, súvisiacich e, s týmto procesom a s jeho výstupom. Aká je pridaná hodnota tejto práce, ktorú ste vykonali? E, čo tým mám na mysli je, že skupina renomovaných expertov pracovala na najlepších postupoch eh, v Európe, pokiaľ ide o trh práce. A otázky, ktorými ste sa zaoberali, sa týkajú Grécka, ale nielen Grécka. Model, ktorý Európa eh, v zásade vnúcuje Grécku, je model, ktorý chce vnúť aj iným krajinám. Takže potrebujeme vedieť, do akej miery vaše závery. sú podporené e, faktami a e, skúsenosťou, ktorú ste získali, pretože samozrejme je tu aj e, menšinový pohľad na váš výbor. A aj keď teda proces e, ktorý ste spomenuli. E, Vyústilo týchto odporúčaní napríklad e, vaše e, vyjadrenia na tému kolektívneho vyjednávania sa môžu uplatniť aj na viaceré členské štáty a medzi mm, už sa tak aj deje. A potom na to, že 50 e, zamestnancov podporuje určitú pozíciu, môže, e, môžu vyjednávať e, v mene všetkých. Alebo pokiaľ ide o otázku sociálnych partnerov, a arbitráže štát by mal intervenovať iba pokiaľ sociálni partnery sa nedohodnú Pokiaľ ide o masové prepušťanie, povedali ste, že štúdie OECD ukázali, že e, to nezvyšuje konkurencie, schopnosť. Grécko e, však zažilo veľa prípadov masového prepušťania. Niektoré teraz skončili pred súdom. Myslíte si, že to zlepšilo konkurencie schopnosť tých oblastí, v ktorých e, k tomu došlo a potom k minimálnym mzdám. Jedno z riešení, ktoré navrhujete. a ktoré zaujíma aj mnohých sociálnych partnerov, je pridržiavať sa minimálnej mzdy, ktorá tu je aktuálne. Aké reakcie máte na návrhy, ktoré e, navrhujete v Grécku? Ďakujem pekne. Ďakujem za ďalej e, sa hlasí pani Jongera s pani Lambert, pán Tunulis a pani Kuneva. A máte slovo. A teraz si e, radi vypočujeme vaše reakcie na tieto otázky. Máte slovo. Hmm, thank you very much for... Ďakujem pekne za tieto otázky. Oni zohľadňujú tiež e, niektoré diskusie, ktoré členovia skupiny dodali počas e, toho procesu šiestich mesiacov. Možno by som mohol postupovať v opačnom poradí a začal e, od poslednej otázky o procese, o výsledkoch, o názoroch, ktoré sme dostali od sociálnych partnerov v Grécku aj inde. A Domnievam sa, že pridaná hodnota našej práce môže byť dosť významná v tom zmysle, že pristupujeme k týmto kľúčovým otázkam z medzinárodného pohľadu a tvrdo pracujeme na tom, aby sme zohľadnili naše skúsenosti z našich štátov aj zo veľkého počtu štúdií aby sme mm, predkladali odporúčania, ktoré môžu byť užitočnejšie, preto aby Grécko postúpilo vpred. A jedna vec, e, ktorú si hneď uvedomujeme, je, že čo môže byť e, najlepšia prax v danej skupine štátov, nemusí byť e, práve vhodné v inej skupine štátov. Sú konkrétne otázky, s ktorými mm, konkrétne štáty budú konfrontované, a budú mať dopady na konstrukciu toho, čo, m, mm, aké môžu byť optimálne inštitúcie pre trh práce v tomto konkrétnom prípade. Takže ja e, som rozmýšľal čo do odporúčaní, že aby sme sa snažili zohľadniť aj mm, situáciu, ktorej teraz Grécko čelí. A tiež e, sa pokúšame zohľadniť skutočnosť, že inštitúcie trhu práce môžu podliehať eh, s výrazným interakciám a že môžu byť skupiny charakteristík, čo sa týka kolektívnych eh, hromadných prepúčaní a čo sa týka kolektívneho vyjednávania a služieb eh, verejných služieb zamestnanosti, ktoré možno vnímať ako celok a ktoré sa nebudú prispôsobovať kúsok po kúsku, takže to môžu byť e, výzvy a vyžadujú e, hlboké vedomosti o konkrétnych e, podmienkách každého štátu. A v prípade Grécka sme sa domňovali, že rovnováha medzi ochranou pracovníkov a podmienky pre lepšiu pružnosť v ekonomike možno by sa ešte dali zlepšiť. A identifikovali sme jednu konkrétnu oblasť, ktorú sme spomenuli predtým, a to sa týka hromadného prepušťania kde si myslíme, že tu je značná medzera medzi postupmi, ktoré teraz platia v Grécku a tými, ktoré vnímame v celkovej väčšine členských štátov. Takže z toho hľadiska mm, sme videli pokrok aj z úpravy pri odstranení požiadaviek na ehm, podávanie informácií a administratívne zásahy pri e, hromadnom prepušťaní, to môže byť niečo, čo by vlády mohli zvážiť. A my si myslíme, že dopady z toho sú, že obmedzenia pri hromadnom prepušťaní môžu nakoniec zohrať úlohu e, obmedzovania investícií zo strany firiem. A myslíme si samozrejme, že Grécké hospodárstvo mm, sa teší na výhľadov investície na, z domácich zdrojov, ale ešte viac aj z medzinárodných zdrojov. Takže zmeny týchto podmienok môžu mm, fungovať ako mm, dôležitý signál pre podporu väčších investícií, čo bude e, dôležitou silou pre obnovu v dôležitom rozsahu. A tiež e, bolo e, jasné e, v tom, že sme uznali výzvy, ktoré má pred sebou grecké hospodárstvo a že tieto sú veľmi zložité a v mnohých prípadoch nevychádzajú výlučne alebo z veľkého rozsahu z zasahovania do trhu práce a do jeho smerovania. Mnoho z týchto problémov vyplýva z e, trhov s produktami a z e, udalostí, ktoré nastali za posledné roky, ktoré do veľkej miery budú dôležitejšie preto, aby sme vysvetlili terajšie výzvy greckého hospodárstva a jeho trhu práce. V každom prípade sa domnívame, že prijatie niektorých z našich e, odporúčaní a ďalšia debata v konkrétnych oblasti, ktoré nepodliehali konsenzu, by mohli byť užitočné čo do lepších výsledkov v gréckej ekonomike a gréckého trhu práce. Keď prejdem k tretej otázke od pána Fontulisa, viaceré veľmi dôležité otázky. Neviem, či dokážem na všetky z nich odpovedať. Jedna konkrétna otázka, ktorú sa pýtali, bola o tom, že do akej miery je vhodné, aby mladší zamestnanci podliehali minimálnym, nižším minimálnym vzdám. My si myslíme, že každý bez ohľadu na vek by mal byť e, s ním zaobchádzané rovnako a k otázke stanovenia minimálnej mzdy. Ide o to, že môže to silne byť zviazané s vekom a skúsenosťou na pracovnom trhu a vyplývajúcou produktivitou. A ak zamestnatelia príjmu rozhodnutia o e, voľbe zamestnateľov v porovnaní s produktivitou, ktorú budú očakávať od e, veku pracovníka a mzdy, ktorú mu majú pracovník, tak potom uh, je um, hoci aj dobre zamýšľaná uh, rovnaká um, minimálna vzda uh, pre rôzne vekové um, kategórie viesť uh, k nevhodným dopadom, pretože mladí pracovníci možno nemajú tie isté skúsenosti a zručnosti a tiež môžu byť v prechodnom období a ak niekto má určovať minimálnu mzdu, ktorú čo do produktivity osôb bude príliš vysoká, tak negatívny dopad sa dostaví e, vo forme nižších e, mier zamestnanosti e, v mladej vekovej skupine a vieme, že nezamestnanosť mladých v Grécku je veľmi vysoká, teraz je to viac ako 40%, takže takto rozmýšľali niektorí členovia skupiny a nie, iní si myslia, že by sa uprednostnil iný prístup pri znižovaní Mm, minimálnej mzdy a skracovania obdobia, počas ktorého sa môže vyplácať minimálna mzda špecifickým skupinám jednotlivcov. Tiež sa mm, pýtali otázky o kolektívnych e, zmluvách a o tom, do akej miery sa tieto vymáhajú a do akej miery zohrávajú dôležitú úlohu pri pomoci sociálnemu dialogu. Toto bolo bola vec, eh, ktorá mm, bola predmetom mnohých názorov eh, od členov skupiny, ktoré ozneli a všetci si uvedomili dôležitosť a potenciál kolektívnych dohod a jedna vec, eh, ktorá, ktorá spôsobila isté obavy od členov skupiny, sa týkala tém reprezentatívnosti. Veľké percento pracovnej sily v Grécku nie sú členovia odborov a e, značný podiel e, v pracovníkov v štáte nie sú v združeniach zamestnancov a to je spôsobené viacerými faktormi aj e, malou veľkosťou väčšiny firiem v Grécku. A toto bola výzva, že do akej miery môžu kolektívne zmluvy, ktoré ne sú charakterizované vysokou úrovňou reprezentatívnosti, môžu určovať e, plné prispôsobenie greckého trhu práce a e, skúsenosti za posledné roky pri vytváraní nového modelu zastúpenia e, zamestnancov, menujete tzv. združenia osôb, ktoré sa ukázali veľmi úspešné, aspoň čo sa týka ich rastu. Napriek istým prísnejším požiadavkám na reprezentatívnosť, napríklad, aby združenie osôb e, vykonávalo kolektívnu e, zmluvu e, u zamestnateľov vymáhalo kolektívnu zmluvu u zamestnávateľa, tak som dve tretiny pracovníkov e, musí byť členom takéhoto združenia. Toto je vec, ktorú kritizujú aj odbory, ale môže to zahrať istú úlohu pri vytvorení väčšej dynamiky a v kolektívnom vyjednávaní hoci aj v inej forme, ako, to, ako tomu bolo v prípade Grécka v 2011. Teraz, keď prejdeme k tej predchádzajúcej otázke, ľutujem, že som si nezapísal meno. Pani Lambert. Toto bolo o dôsledkoch potenciálneho plnenia odporúčaní a určite Veríme, že tieto odporúčania môžu zohrať dôležitú úlohu eh, pri zlepšení niektorých ukazovateľov na eh, trhu práce, ale eh, sme si vedomi, že tie problémy sú oveľa zložitejšie a že trh práce je len jeden z mnohých rozmerov gréckej ekonomiky. Tiež sa špecificky spomínala úloha verejnej služby zamestnanosti a arbitráže a ich potenciálu a kapacity. Mal som možnosť e, naštíviť e, ústredie e, verejnej služby zamestnanosti a úrady práce v štáte a ďakujem greckým orgánom za to, že mi to umožnili a videl som veľké zlepšenia, ktoré teraz sa plnia a myslím, že tu dosiahli veľký pokrok za posledné dva roky a myslím si, že Eh, verejné služby zamestnanosti sa stávajú eh, silnejšími organizáciami, čo v ich možností eh, pomoci ľuďom nájsť pracovné miesto a zároveň si myslím, že si zasluhujú ďalšiu pozornosť, ako bolo uvedené v správe. Ďalšie úsilie pri sledovaní vyhľadávania pracovných miest a prístupu a navrhovania nových politik na trhu práce a aj um, poskytovanie dotácií by um, mal byť ďalej zvážený a tiež by si to zaslúžilo odporúčania od Európskej únie vrata neposkytovania um, väčšej podpory pre uh, ľudí dlhodobo nezamestnaných. Takže myslím, že istý pokrok bol dosiahnutý, ale čo z najlepších uh, skúseností mnoho členských štátov veľmi investovali do greckých e, verejných služieb zamestnaností za posledné 10 ročia a ukazuje sa, e, že e, boli dosiahnuté značné zlepšenia vďaka týmto investíciám a skúsenosti zo Spojeného kráľovstva a Nemecka by boli cenné pri zadefinovaní toho, čo môžu vnímať ako najlepšie skúsenosti a prax. Ku poslednej otázke. Táto otázka bola o potenciále pre to, aby pre tieto odporúčania a o úlohe sociálneho dialogu a jeho znovu zavedenie v Grécku a o, strategii, o strategickom rozmere po tých odporúčaniach, ktoré ozneli Myslím, že som pochopil tú otázku a myslím, že to je veľmi zaujímavé a dôležité. Naše názory ako expertov sa e, zameriavali na to, aby sme čerpali z e, našich e, vedomostí a debat a náš názor bol názor akademika, ktorý nie je priamo zapojený do tvorby politiky a je tu dôležité rozlišovanie medzi týmito oblastiami. A myslím, že aj za posledné dva roky e, tieto dva svety sa viacej spájajú a určite e, k lepšiemu. A e, rozumiem, že niektoré z týchto odporúčaní dobre prijímali sociálni partnery a otázky, ktoré sa týkajú znovu zavedenia mechanizmov predlžovania aj návrhy na pomerne prísne kritéria o reprezentatívnosti boli dobre prijaté. Ako viete, e, tie e, postupy pre e, predlžovanie a rozširovanie boli v Grécku prijaté po roku 2012 a sociálni partnery by Ehm, viac eh, chceli hovoriť eh, do určovania minimálnej mzdy a pracovná skupina v tomto má trošku mm, rozporné názory. Niektorí členovia hovoria, že to má byť zodpovednosť vlády, aby lepšie internalizovali potenciálne negatívne dopady minimálnej mzdy, ktorú možno určiť na veľmi vysokú úroveň. A to je opäť otázka, ktorá si zasluhovala veľa diskusí, takže výzva je vždy, aby našli najlepšiu úroveň minimálnej mzdy a ak e, sa to zvýši o hodnotu, ktorá je príliš vysoká, tak môže to mať negatívny dopad e, čo do zamestnanosti. Takže otázka je, že kto je najlepší účastník v tomto procese pre určovanie minimálnej mzdy, aby sa maximalizoval možný prospech na trh práce bez toho, aby sa mm, minimalizoval negatívny dopad na, na znižovanie zamestnanosti a e, tak e, aby som na záver povedal, môže to byť dôležité nielen pre Grécko, ale tiež to pomôže v ďalšej debate o potenciálnych e, zmenách v, na trhu práce a myslím si, že na čerpanie z skúseností iných štátov môže byť užitočné a keď porovnáme inštitúcie v konkrétnych členských štátoch s inými štátmi, tak sa snažím zistiť, čo môže byť najlepšia skúsenosť, e, ktorú môžeme použiť a ktorá môže byť užitočná pri tvorbe politiky. A tiež to bola veľká príležitosť pre členov skupiny a boli sme veľmi radi, že sme mali možnosť e, vykonávať tento proces a ponúknuť odporúčania gréckej vláde aj Európskej komisii, aby ich mohli prijať tak, ako uznajú za vhodné. Ďakujem pani Kunová. Má doplňujúcu otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som trochu zmetená. Povedali ste niečo, čo môže byť pozitívne, pokiaľ ide o Grécko, ale hovorí sa o masových prepušťaniach, ktoré sa takisto realizovali v iných krajinách. Ale, a hovoríte, že systém by sa mal zmeniť, ale pokiaľ ide o štúdie OECD v Grécku, títo preukázali, že masové prepušťanie neprispeli k hospodárskému rastu v Grécku. Takže z čoho vychádzate, keď hovoríte to, čo hovoríte? Pani Jongerius? Ja mám ešte dodatočnú otázku. Tá sa týka následovného. Pokiaľ ide o stratégiu, skupina expertov bola vytvorená po kritike z viacerých strán, že trojka v Grécku bola iba, sa sústredila iba na rozpočtové dopady programu, ktorý realizovalo Grécko. A táto skupina expertov sa zriadila a požiadali ju, aby poukázala na overené postupy v oblasti sociálnych záležitostí voči gréckej vláde. Toto takisto môže sa vnímať ako možno veľmi malá časť ospravedlenia sa za to, že urobili prísny program smerom ku Grécku a gréckému hospodárstvu, predovšetkým pokiaľ ide o sociálny model. Ale keď hovoríte, že to závisí od gréckej vlády, aby sa pozrela na to, že čo chce urobiť s našim návrhom, nezávisí to aj od partnerov ktorí pôvodne žiadali od trojky, aby predložila reakciu na vašu správu, pretože ak to závisí iba od gréckej vlády, myslím si, že budú možno, nie všetci, ale podporia teda váš návrh, vaše návrhy, ale v podstate je Grécko stále krajinou, kde ten program sa robí, takže sú tu viacerí ďalší aktéry, ktorí nie tak veľmi to podporujú. a ja sme navštívili pred tromi týždňami Bangladeš, kde sme vláde povedali, aby nemali, teda sme ich upozorili na to, že majú zákon práce, pracovný zákon, niektorý nie je v súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie pre prácu, a tu máme vládu vlastne v našej vlastnej eurozóne, v Európskej únii a aký je vlastne spôsob zmeny vo vašom náboru, pretože ja hovorím, že to závisí od greckej vlády, to pre mňa nie je uspokojivé. Ďakujem, Agnes. Takisto dostane slovo aj pán Carianopoulos. Nech sa páči, máte slovo. E, e, Ďakujem. Hovorili ste ako člen výboru expertov tej komisie, takže vlastne podporujete tie overené postupy, ako sa nazývajú v Európe a praktiky, ktoré razí aj Medzinárodná organizácia práce. Ale mali ste pocit, že zníženie platov priemerných v Grécku za posledné roky bolo na úrovni, to zníženie na úrovni 40 a στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Και να προσθέσω από Máme tu milión a pol ľudí, ktorí stratili prácu. A tí ďalší, ktorí ešte prácu majú, milión z nich vlastne teoreticky pracujú, ale nezarábajú. A v tých zisteniach tejto komisie expertov sú toľké výnimky, ktoré závisia od toho, že ako vlastne hospodársky fungujú podniky a nemôžu zvýšiť alebo robiť niečo s platmi. To znamená, nie je tu žiadny systém. V podstate je to tak, že hospodárske problémy vlastne unilaterálne sa vtedy znižujú pri takýchto problémoch platy. A takisto hovoríte o tých subminimálnych platoch. To znamená, sú tu platy, ktoré sú nižšie ako minimálna mzda. A doposiaľ v Grécku počas toho memoranda, ktoré sa vlastne týka ľudí vo veku do 25, ale teraz jednoducho sa to týka aj niekoho, kto prácu nemal predtým. To znamená, že budete mať aj ľudí 30-ročných, 35-ročných, 40-ročných, možno ešte nemáte skúsenosť v rámci tej práce a v podstate ste mohli pracovať predtým nejakej inej, inom odvetví, alebo vašej novej práci môžete zarábať iba 250-300 eur. Istotne si uvedomujete, že grécka vláda nedávne v plnej miere liberalizovala úrady, kde sa vlastne uvoľnila pracovná pozícia. Toto sa napríklad deje v oblasti výroby lodí a častokrát politické skupiny sú do toho zaangažované a napríklad e, ten zlatý úsvit e, sú do toho zaangažovaní takisto. Uvedomujete si vlastne tieto záležitosti a potom pokiaľ ide o tie masové prepúšťania, Grécko sa teraz nachádza v oblasti, kde celé sektory sa vytrácajú, čo to znamená, že viaceré podniky zatvárajú. A otázka masových prepúšťaní súvisí s tým, že sa takýmto spôsobom umožní taká situácia, že sa veľké množstvo prepustí a tí, ktorí zostanú, zarábajú menej a to znamená, že vše, vše, všeobecný priemer platový ide si ešte stále ďalej smerom na nadol. Čo k tomu poviete, pretože to všetko sa deje. Ja vám verím, keď hovorí, že to sú overené postupy, ale je to veľmi nešťastné. Má to veľký negatívny dopad na Grécko. Pán Fontulis sa dostane do zoznam, ale teraz začneme reagovať na otázky, ktoré tu boli aj tie poznámky, ktoré ste si poznačili, nech sa páči, reagujte. Ďakujem pekne. Prvá otázka sa týkala úlohy masívneho prepušťania alebo kolektívneho prepušťania, aký vzťah to má so zamestnanosťou. Áno, ja viem viaceré štúdie, vrátane OECD štúdií, kde sa hovorí, kde sa vlastne sledoval ten vzťah medzi týmito otázkami. A ja vnímam tie štúdie nasledovne. Keď napríklad sa pozriete na skutočnosť, na fakty, pokiaľ ide o zamestnanosť, tak vlastne je tu väčšia flexibilita vzhľadom na prepušťanie. To nie je priamo prepojené a dôvod môže byť ten, že na to, aby sa zrušili niektoré prepu- reštrikcie v oblasti prepúšťania, takto sa vytvoria možnosti na prepúšťanie, ale môže to viesť aj k náboru. A treba sa pozrieť na tento problém v oblasti právnych predpisov a treba to vnímať z toho dynamického uhla pohľadu. Podniky vždy robia nábory a prepušťajú, investujú, predávajú, kupujú. To znamená, hospodárstvo a trh práce sú predmetom veľkej dynamiky a v rámci tejto perspektívy v rámci špecifických prípadov vzťahu medzi ustanoveniami týkajúcimi sa prepušťania individuálneho charakteru alebo kolektívneho charakteru a miery nezamestnanosti Máme tieto dve síly, ktoré sa týkajú tých pozitívnych efektov a zamestnania, pretože firmy sú potom ochotnejšie zamestnávať, ale sú to aj pozitívne okolnosti týkajúce sa väčšieho množstva prepušťania. Zaujímavý výsledok si myslím je ten, že ak sa pozrieme napríklad na vzťah medzi týmito ustanoveniami, ktoré sa týkajú prepúšťania a dlhodobého nezamestnania porovnaní s krátkodobým alebo prechodným. A tie zistenia, ktoré vlastne sa zistili aj zo strany OECD, pokazujú na pozitívny efekt zamestnanosti. To znamená, že pokiaľ ide o ochranu zamestnania, v niektorých oblastiach je to menej reštriktívne a je ľahšie teda nájsť prácu, keď ste nezamestnaní, hoď ten potenciálny efekt v prípade prepušťania je vyšší. To znamená, je tu takisto určitá možnosť, ako to zvážiť, možno sa to týka niektorých iných krajín, takisto bude k tomu aj diskusia, ale sú tu určité pozitívne stránky, pokiaľ ide o vytvorenie pravidel pre zamestnanosť, ktoré môžu ponúknuť väčšiu mieru flexibility, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí. Myslím si, že tento, táto súčasť problému, pokiaľ ide o nábor nových zamestnancov, zamestnancov, ktorí prídu v sféry nezamestnaných, tak to má veľkú relevanciu. Ďalšia otázka sa týkala stratégie vzťah medzi vládou Grécka a Trojky, do akej miery táto stratégia vlastne sa týka tých, tej politiky úspor, to je zaujímavá téma, ale požiadam vás, aby ste si uvedomili, že ja som v tejto skupine expertov a od nás sa očakáva, aby sme poskytli odporúčania, pokiaľ ide o inštitúcie na voľnom trhu, trhu s práce, takže nechcem reagovať priamo na vašu otázku, ale v podstate tie pohľady, ktoré by som ponúkol, sú teda v mojom mene a nie v mene skupiny, ktorú tu mám reprezentovať. Takže ja odporúčam, alebo preferujem nereagovať na túto otázku, hoci súhlasím s tým, že to je dôležitá otázka, pokiaľ ide budúci dopad týchto odporúčaní, ktoré sme my pripravili. A posledná otázka tá sa týkala tých najnovších víziev v greckom hospodárstve a ja si uvedomujem, e, aké masívne obavy vlastne vyplývajú z tej vysokej miery nezamestnanosti v Grécku. Ako som už povedal, myslím si, že sú tu viaceré výzvy, ktoré sú ktoré nesúvisia s trhom práce, ale chcel by som povedať jednu vec. Je tu priestor na zlepšenie z perspektívy overených postupov v niektorých inštitúciách trhu práce, ktoré sme my kontaktovali. Hoci to nebude plnou miere súčasťou reakcie na výzvy, ktoré grécké hospodárstvo musí zvládnuť, myslím, že niektoré zacielené, dobre implementované reformy ktoré budú čerpať z našich dôkazov a z dôkazov ďalších. Pokiaľ ide o to, čo považujeme za overené postupy, tak to môže dobre prispieť k tomu, aby sme mali nižšiu mieru nezamestnanosti a vyššiu mieru hospodárskeho rastu. Je to komplexná otázka, sú tu viaceré výzvy, ktoré vlastne tu máme už dlhodobo, ale keď sa pozrieme do budúcna, tak si myslím, že niektoré z týchto reforiem môžu zohrať pozitívnu úlohu. Dá sa argumentovať aj ohľadne timingu týchto reforiem. Ja si myslím, že tieto reformy by sa dali lepšie implementovať v obdobiach rastu a nie v obdobiach krízy, ale ak by sa tieto reformy implementovali v období rastu, tak možno tá konsekvencia by bola taká, že ideálneho hľadiska by sa to malo implementovať skôr či neskôr. Ďakujem, pán Fontulis. A pokiaľ ide o tú flexibilnú metódu práce, ktorú zneužívajú zamestnávateľia, k tomu ste sa nevyjadrili. E, ľudia by mali pracovať len pol dňa, e, pracujú však dlhšie, ale sú zaplatení len za toho pol dňa. Well, that was not the question, I believe. Um, thank you for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 Uh, uh, today's meeting. See you soon again. Hlasovanie čo? To hovorili